E dove si siede qua? Possiamo iniziare i nostri lavori. Takže znova začíname popoludní. Um, urobili sme už dnes ráno veľmi veľa práce. Keď sme hovorili o návrhu jednotných volieb a Teraz sa pozrieme na občianskú iniciatívu. Štyria spravodajcovia nám urobia úvod. Dvaja sú z výboru pre ústavné veci a ďalší dvaja z petičného výboru. Máme tu pána Lamazura a Gurmaja z výboru pre ústavné veci a pána Hefnera a pani Valis eh, z petičného výboru. Všetky hlavné zaskupenia v Európskom parlamente sú tu zastúpené medzi týmito štyrmi rečníkmi. Takže by sa nám malo podariť ukončiť tieto úvodné prezentácie veľmi rýchlo. Pán Flao sa k nám nemohol pripojiť a Nahradí ho e, pani Gwendolyn Rutten, ktorá sedí vedľa mňa. Rád by som ju tu srdečne privítal. Pán Šastel je tu tiež za Radu Európskej únie. A je tu aj pán Ševčovič, komisár Európskej komisie. Musíme využiť e, náš čas e, veľmi efektívne a tí, ktorí sa chcú zúčastniť rozpravy, by mali vyplniť papier, ktorý má pred sebou na stole, tak aby sme mohli zorganizovať e, svoju prácu efektívne. Takže začneme úvodom od našich spravodajcov, ale skôr ako ich požiadam, o to, aby sa ujali slova. Chcel sa vám pripomenúť, že podľa článku 50 nášho rokovacieho poriadku predseda petičného výboru by tu tiež mal byť, ale pani Maconi, ktorá je predsedničkou petičného výboru, nám povedala, že príde trošku neskôr. Teraz by som chcel požiadať pani Ruten, aby urobila úvod. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni, vážení kolegovia. Ako belgická poslankyňa, ale aj ako funkcionárka Európskeho parlamentu považujem za čest, že môžem dnes vystúpiť na tomto zasadnutí, ktoré organizuje Ústavný výbor a na ktoré boli pozvaní aj predstavitelia národných parlamentov. Chcela by som prvom rade ospravedlniť neprítomnosť predsedu E, flámskeho parlamentu, ktorý sa v súčasnosti musí zúčastňovať na rokovaniach a z toho dôvodu nemohol byť dnes prítomný. Chcel by som e, ešte, chcela by som k tomu ešte dodať niektoré e, osobné pripomienky. E, belgické predsedníctvo si predsa vzalo, že bude uplatňovať Lisabonskú zmluvu, aby sa mohlo postupovať e, súdržnejším a transparentnejším spôsobom. Cieľom je, aby sa Európska únia stala známejšia nielen vo svete, ale aj v samotnej únii, aby ju lepšie poznali členské štáty a občania. Iniciatíva občanov, ktorá je našou dnešnou témov sleduje práve tento cieľ. Právo na iniciatívu občanov predstavuje veľmi významnú iniciatívu Lisabonskej zmluvy. V roku 1969 poprvýkrát mohli 1979 e, mohli európsky občania poprvýkrát uplatniť svoje demokratické volebné právo. V roku 2009, 20 e, rokov neskôr, sa znamenal obrovský pokrok, pretože sa uskutočnili prvé priame voľby do Európskeho parlamentu. E, e, Lisabonská zmluva v článku 4 eh, eh, hovorí o tom, že občania únie, ktorých počet dosiahne eh, minimálne 1 milión, môžu iniciatívne vyzvať Európsku komisiu, aby predložila primeraný návrh k otázke, ktorú občania považujú za dôležitú ako otázku uplatňovania zmluvy Lisabonská zmluva otvorila cestu k participatívnej demokracii. Táto nová cesta doplňa e, reprezentatívnu demokraciu. Takýmto spôsobom zmluva aj právnym spôsobom ustanovuje právomoc Európskej komisie využívať konzultácie s občanmi tak, aby občania mohli e, dať e, k dispozícii svoje stanovisko k legislatívnym návrhom. E, presné formy uplatňovania tohto práva, to znamená podmienky, za akých sa môžu tieto vyhlásenia urobiť, sú predmetom nariadenia, ktoré by malo, prijať, ktoré by malo byť prijaté. Belgické predsedníctvo chce výrazne prispieť k tomu, aby sa dosiahol pokrok v realizácii tohto, e, tejto iniciatívy. Je to veľmi dôležité, pretože sa musí posilniť demokratická legitimita a iniciatíva občanov. Prepačte, e, bolo by potrebné urobiť, vybudovať nejaký most medzi budúcnosťou, prítomnosťou a budúcnosťou európskych dejín. E, toto je oblasť, ktorá sa neprestane vyvíja a je dôležitá pre každodenný život. Uh, uh, Jedným z, zo spôsobov, ako e, zapájať občanov aj internet a táto občianská iniciatíva e, by takisto mala umožniť e, vyjadrovať názory občanov online. E, tento elektronický spôsob komunikácie umožní, aby sa dosiahla rovnováha medzi jednotlivými výzvami. Je potrebné, aby sa zabezpečila jednoduchosť a účinnosť postupov a aby administratívna záťaž štátov nebola príliš veľká, pričom je potrebné zabezpečiť e, bezpečnosť, zajistiť bezpečnosť používania internetu a ochrany údajov. Ehm, toto je e, toto e, je akási, akýsi spôsob agory, na ktorej by mali občania mať možnosť vyjadrovať svoje názory v súčasnosti, e, toto je vec, ktorá sa často považuje za kolisku demokracie. E, tento projekt je, tento návrh je veľmi dôležitý a skutočne atraktívny, ale zdalo sa, že by bolo e, predčasné ešte vy, už, že by bolo predčasné tento cieľ naplňať, je potrebné ešte splniť niektoré e, podmienky, pretože takýto nástroj prijatý na úrovni e, celého spoločenstva by mal prispieť k posilneniu súdržnosti a k formovaniu európskej verejnej mienky. Vážený pán predseda, vážení kolegovia, teraz pár osobných poznámok. Um, Citizens Initiative je vynikajúca príležitosť, ako, sa, ako osloviť mladých európskych občanov. Je to projekt pre budúcnosť a preto presadzovanie myšlenky európskej integrácie u európskej mládeže by vždy mala byť stredom nášho záujmu. Som osobne presvedčená, že um, účasť mladých ľudí na 16 rokov veku prispieje k splneniu tohto cieľa. Um, Predpokladám, že toto je veľmi dobrý prvý krok k naplňaniu takejto občianskej e, iniciatívy. Ďakujem vám za vašu pozornosť a želám vám veľa úspechov vo vašej práci. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Ruten. Teraz za normálnych okolností by sme vyzvali predsedničku petičného výboru pani Macony, aby sa ujala slova, ale keďže tu nie je, nemôže sa ujať slova. A tak vám ja pripomeniem, čo je podstatné. My tu hovoríme o veľkej novinke, o občianskej iniciatíve. Ako sa už povedalo, vieme, o čo ide. Ide o článok 11 odsek 4 Lisabonskej zmluvy o fungovaní Európskej únie tento článok 11 ustanovil občianskú iniciatívu, ale je na nás, na parlamente, by sme prišli s návrhom, ktorý bude zosobňovať presné pravidlá, ktorými sa bude táto novinka riadiť. Už sme toho urobili dosť a teraz je taký plán, že 8. novembra spoluspravodajcovia prídu so svojimi návrhmi do výboru. A to je veľmi dôležité. Aby každý, kto chce, mohol prísť s pozmeňujúcimi návrhmi k textu. Len čo si vypočujeme právodajcov, tak si e, vypočujeme aj podpredsedu komisie a zastupujúceho predsedu rady. Takže ďalší spravodajcovia máte každý 5 minút. Pán Lamasur, chceli by ste začať? Chcete začať so svojím stanoviskom? Ďakujem. Merci, monsieur le Ďakujem, pán predseda. Chcel by som pripomenúť eh, jednak pôvod, ako aj ducha tejto inovácie Lisabonskej zmluvy, o ktorej hovorila pani predsednička. Ehm, to je eh, prínos k európskemu právu. Ako sa tu už povedalo, už dnes máme veľa procedúr, prostredstvom ktorých Európska komisia, zdravím pána komisára Ševčoviča, nadobudla zvyk navrhovať nám európske legislatívne e, projekty v konzultácii nielen s vládami, a parlamentmi členských štátov, ale aj s mimovládnymi organizáciami a občianskou spoločnosťou. všeobecne obecne prostredníctvom uverejňovania zelených kníh a podobne. Navyše Európska únia permanentne organizuje fórum pre výmenu názorov napríklad v súčinnosti s výborom regionov, s hospodárským a sociálnym výborom a e, takisto spravodajcovia e, vstupujú do priameho kontaktu s európskymi občanmi ale stretávame sa tu s dvoma hlavnými problémami. Jeden problém sa vyskytuje permanentne, ale musíme sa naučiť s ním žiť. E, Brusel je totiž ďaleko od občanov. A rovnako ako naše národné hlavné mesta sú vzdialené od občanov v porovnaní s provinčnými, regionálnymi eh, hlavnými mestami, Brusel je ešte ďalej, než sú národné hlavné mesta. Preto je na rozdiel od federálneho systému eh, eh, problematické to, že mimo Bruselu neexistujú európske administratívne štruktúry, neexistuje európska byrokracia. Všetci európsky funkcionári, úradníci sa e, sústreďujú v Bruseli a e, právo EÚ uplatňujú národné e, administratívy a regionálne administratívy. Druhý veľký problém, s ktorými sa stretávame, ale to je problém, ktorý je potrebné riešiť, spočíva v tom, že zvláštnym spôsobom po pol storočí budovania Európy, počas ktorého sme odstránili všetky bariéry medzi nami, všetky hranice, všetky kontroly na hraniciach. Máme voľný pohyb občanov, tovarov, polnospodárských výrobkov, informácií, kapitálu až na politickú rozpravu. My všetci žijeme ešte v prostredí 27 politických e, rozpráv v rámci jednotlivých štátov a dokonca aj E, voľby, ktoré sa opakujú každých 5 rokov, sa konajú v jednotlivých členských štátoch. Nie je to nejaká veľká diskusia o európskych voľbách. V mojej krajine, vo Francúzsku, hlavný televízny kanál prinášajúci informácie vo Francúzsku, TF1, ktorý o 8 večer pozerajú dve tretiny E, Francúzom nemá svojho stáleho korešpondenta v Bruseli. Takže keď najvyššie francúzske orgány navštívia Brusel, tak e, vtedy sa nafilmujú a až vtedy sa e, objavia v televízii, ale s tým, že e, bruselská politika dostáva čisto národnú dimenziu. Z toho vyplýva myšlienka práve tohto postupu. Je to originálny postup, taký, aký v našich členských štátoch neexistuje. Niektoré štáty sa k nemu síce približujú, ale to je málo. Eh, je to viac než eh, referendum, ale je to oveľa menej než skutočne ľudová eh, iniciatíva. Je to forma participatívnej demokracie. O čo nám ide? My sme sa už pokúsili dať európskym občanom v množnom čísle, pokiaľ ich je dosť, pokiaľ ich je milión a pochádzajú z viacerých štátov, rovnakú právomoc obrátiť sa na Európsku úniu. To znamená, majú právo na rovnakú politickú iniciatívu ako parlament alebo komisia. V súčasnosti rada, eh, rada ministrov a parlament sú e, legislatívnymi e, organizáciami, ale môžu vychádzať aj s politickou iniciatívou. Ale túto politickú iniciatívu môžu e, predložiť až na základe rozhodnutia komisie. My môžeme vypracovať zákony len na, návrhu, len na základe návrhu Európskej komisie. Je to tzv. monopol Európskej komisie. Je to právny monopol, nie je to monopol na politické myšlienky. Skúsenosti ukazujú, a my máme k dispozícii štatistiky, ktoré sa robia už možno 10 či 15 rokov, že e, politické iniciatívy, ktorých cieľom je vypracovať novú politiku, e, sú e, rozdelené na tretiny medzi radou, komisiou a parlamentom. Ale teraz sem vstupuje štvrtý motor politickej iniciatívy a to sú občania. Pokiaľ sa občania takto e, spoja, tak môžu sa obrátiť na Európsku komisiu. Zodpovednosť e, Európskej komisie spočíva v nevyhnutnosti e, analyzovať obsah tohto návrhu a slobodne rozhodnúť, samozrejme v záujme alebo v v rámci svojich právomocí čo urobí, či na základe takéhoto návrhu pozmení alebo zruší existujúcu legislatívu alebo nie. E, a posledná poznámka, kolegovia vysvetlia neskôr, ako vyzerá táto procedúra, ktorú by sme chceli zaviesť e, a o ktorej sme sa hovorí, e, o, bude e, o tom hovoriť aj pán komisár Ševčovica, pán pred, predseda Šastel. E, aký, je, aký rozdiel je oproti petíciám? Veľký rozdiel oproti veľkým demonstráciám, aké sme videli včera v bruselských uliciach, je, že toto je procedúra, ktorá e, oslovuje občanov a vyžaduje od nich e, aktívnu účasť. Občania E, tu však e, v tomto smere vystupujú skôr pozitívnym spôsobom. To znamená, že vyzývajú Európsku úniu, aby pozmenila stav alebo urobila niečo nové e, môžu samozrejme sem vstupovať aj odbory, aj politické strany, ale hlavný cieľ to sú práve európske občania. A my ktorí sme volení e, európskymi občanmi, sa o nich e, vôbec nezaujímame, respektíve sa o nich zaujímaveme málo, pretože sú rozptýlení e, geograficky, pretože sú ďaleko a preto my E, sa musíme e, zaujímať aj o všetkých týchto občanov. Máme e, občanov, ktorí sa rodia, ženia, vydávajú, zomierajú, ale podľa zákonov, ktoré my tu prijímame, je potrebné všetky tieto veci riešiť. Je potrebné občanom, na, o ktorých sme sa dostatočne nezaujímali, prostriedok, ako protestovať proti niečomu, ako sa na nás priamo obrátiť, samozrejme nie s cieľom e, zničiť to, čo sa vytvorilo, ale s cieľom e, poukázať na to, s akými problémami sa potýkajú vo svojom každodennom živote. Ďakujem. E, Ďakujem veľmi pekne, pán Lamasur, za vytvorenie tohto kontextu. A teraz by som chcel vyzvať podpredsedničku nášho výboru Zitu Gurmaj, aby sa vyjadrila k tomu, čo práve povedal pán Lamasur. Keďže táto správa je taká dôležitá, tak tu potrebujeme mať štyroch hráčov v tejto správe. Dvoch z ústavného výboru, medzi ktorých patrím aj ja, a dvoch z petičného výboru. Som naozaj rád, že aj Gerald a Diana sú s nami, pretože pracuje veľmi tvrdo na tom, aby sme dospeli ku konsenzu. A som takisto rada, že tu máme eh, Olivera Šastela, Maroša Ševčoviča a je to prvý raz, čo hovoríme o tejto veľmi dôležitej iniciatíve s národnými parlamentmi a som naozaj e, veľmi rada, že tu môžem e, privítať aj kolegu z Národného parlamentu. Dúfam, že počas dnešného dňa budeme mať čas na diskusie, tak ako sme už mali čas na diskusie s našimi kolegami z Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru a z re- výboru regionov. Samozrejme, bez takého skvelého predsedu, ako je pán Kasiny, eh, tak by sa tu neudialo vôbec nič. No, samozrejme, musím vám povedať, eh, čo sa stalo v minulosti, aby ste si vedeli predstaviť, čo sme robili v minulosti. S Alenom sme hovorili o tom, že eh, by sme si mali podeliť túto prácu, ale viete, ako to je medzi, rozdeliť prácu medzi muža a ženu, pretože za každým úspešným mužom je žena, za každou úspešnou ženou je muž. A mali sme ten istý problém ako Ginger Rogers a Fred Esther. Ona bola na vysokých opätkoch a on ju stále musel nosiť a dvíhať. Takže pripravili sme fantastickú zelenú knihu a ďakujem nášmu skvelému týmu Mariovi, ktorý je tu niekde v miestnosti a chceli sme sa uistiť, že počas predsedníctva EÚ, počas maďarského e, predsedníctva, som veľmi hrdá na to, že som Maďarka, že budeme môcť spolupracovať aj s belgickým predsedníctvom a s polským predsedníctvom, že sa nám podarí vypracovať e, veľmi dobrý dokument. Maroš a Olivier e, tiež dohliadali na to, aby sme pripravili dobrý dokument. Takže spracovali sme na tejto iniciatíve. Mali sme toľko konzultácií s občianskou e, spoločnosťou a s kolegami z Európskeho parlamentu, že toho sme mali naozaj dosť na práci, ale je to veľmi veľká zodpovednosť. Vieme, koľko ľudí bolo voliť v posledných voľbách do Európskeho parlamentu a som naozaj rada, že som sa mohla zúčastniť na diskusiách e, o správe pána Dafa, e, pretože menej ako 50% Európanov naozaj verí v Európsku úniu, takže musíme robiť všetko preto, aby sme Eh, podporili obraz Európskej únie v očiach občanov. Takže my štyria sme sa dali dohromady a myslím si, že my štyria eh, niečo dáme dohromady, hoci to bola veľmi ťažká práca a je veľmi dôležité, aby sme do 8. predseda, ako spomenul pán predseda, eh, sme mohli už hovoriť o návrhu, ktorý by mal byť hotový teda do 8. decembra. Ale samozrejme musím spomenúť aj to, že nielen petičný výbor, ale aj kultúrny výbor, výbor, výbor pre právne záležitosti sa tiež budú môcť vyjadriť k tomuto návrhu. Európska komisia navrhla nariadenie a to tvorilo dobrý základ e, pre našu správu. Mário je samozrejme kľúčovou osobou týmu Maroša Ševčoviča a dokonca aj naši kolegovia z komisie uh, Ehm, mali veľmi malo času na to, aby pracovali na tomto dokumente, ale predsa si našli ten čas. A vhupli rovno doprostred e, celého postupu a som naozaj veľmi rada, že komisia má čas e, hovoriť o týchto veciach. S parlamentou. máme 20, ráno sme mali 26 pripomienok e, k správe pána Dafa a ja dúfam, že teraz popoludní tiež budeme mať veľmi veľa pripomienok. A samozrejme, že by sme chceli upraviť a zlepšiť nariadení komisie e, tromi spôsobmi. Samozrejme, že pre nás e, občanov e, je dôležité, aby to, čo im navrhneme, bolo pre občanov ľahšie na používanie. My chceme, aby to bol mocný demokratický nástroj. Chceme, aby to, čo pripravíme, sa nezneužívalo, aby táto iniciatíva bola v rukách našich občanov a aby ju riadne využívali. E, pokiaľ ide o to, či by mali voliť e, mladí ľudia od 16 rokov, no samozrejme, Európa je otvorená pre všetkých ale dúfajme, že členské štáty e, budú otvorené, budú ochotné zmeniť svoju legislatívu a tu máme aj niekoľko zmien návrhu nariadenia, aby sme tu nemali zbytočné administratívne bremeno, ktoré by mohlo spôsobovať frustráciu. My máme na pleciach obrovskú zodpovednosť, ale musíme sa aj postarať o to, aby sa všetko robilo tak, ako sa má. Uvediem vám príklad. Komisia navrhla, že e, skontroluje priateľnosť a prípustnosť e, občianskej iniciatívy, keď pozbiera určitý počet podpisov. A Chceme to, aby to takto fungovalo? Neviem, musíme si zistiť, ako by to malo e, správne fungovať. Potom, pokiaľ ide občianskú iniciatívu, je tu ďalšia e, otázka. Keď sa pozbierajú podpisy, e, kto ich spočíta a kto si vôbec nájde ten čas, aby pozbieral toľko podpisov? kde sa potom a kedy bude konať vypočutie, aby sme sa vôbec mohli pozrieť na tú iniciatívu a tak ďalej. No a potom sú tu dva príklady zlepšenia, ktoré by sme chceli vidieť. Pán Lamasur hovoril veľmi podrobne o týchto veciach a samozrejme je e, dôležité aj ako to bude fungovať. Za seba môžem povedať, že pracujeme veľmi tvrdo na tom, aby tá správa bola k dispozícii čo najskôr. Chceli by sme, aby sme sa dohodli na prvom čítaní koncom tohto roku a chceli by sme to mať ako darček narodeninám e, pre Lisabonskú zmluvu. Ale keď prídete tesne pred plenárnym zasadnutím, tak to nebude stačiť. Musíme si nájsť e, čas na to, aby sme to riadne prediskutovali, aby sme ukázali občanom, že naozaj chceme niečo dosiahnuť práve v tejto otázke občianskej iniciatívy. Všetci sme naozaj otvorení voči vašim príspevkom a príspevkom kolegov z národných parlamentov a z Európskeho parlamentu. E kolegovia z Európskeho parlamentu už ukázali veľký záujem pri rokovaniach s, napríklad s petičným výborom a môžem vás uistiť, že to rýchle tempo nebude na úkor kvality naozaj budeme rýchlo pracovať, ale ten návrh bude kvalitný, pretože európske občania to potrebujú. Ďakujem veľmi pekne. Grazie, signora Gurmai. Ďakujem veľmi pekne, pani Gurmaj. A teraz kto je ďalší, pani Wallis? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Myslím si, že tak ako všetci miestnosti, už pochopili, tu ide o tímovú prácu, o tímovú prácu medzi spravodajcami, medzi inštitúciami a myslím si, že sa chceme uistiť, že rozšírme túto tímovú spoluprácu aj na národné parlamenty. My totiž nikdy nevytvoríme demokratický európsky priestor, o ktorom sa tak výrečne už rozprávalo, keď nebudeme spolupracovať s našimi kolegami z národných parlamentov. Ale to, čo tu chceme vytvoriť, je niečo príťažlivé a prístupné pre našich občanov. Takže je to v podstate ponuka od nás pre občanov, aby sa zúčastňovali na európskej demokracii. Keď skúmame túto ponuku, myslím si, že ja ako aj moji kolegovia z petičného výboru boli naozaj inšpirovaní skúsenosťami, ktoré získali občania v priebehu rokov pri uplatňovaní svojho petičného práva. To bolo veľmi dôležité právo, ktoré má každý občan Európskej únie. Je to právo, ktoré poukazuje na to, ako by mal byť využitý aj tento dnešný proces. Petičné právo nedáva zrejme až tak veľa, ako dáva právo občianskej iniciatívy, ale napriek tomu je to skúsenosť, ktorú môžeme čerpať. Teraz sa chcem sústrediť na dve veci. Dávame petičné právo každému obyvateľovi Európskej únie bez ohľadu na vek. Chcem to zopakovať. Každý obyvateľ Európskej únie bez ohľadu na vek má petičné právo. A nedošlo k revolúcii, nebe nepadlo, jednoducho sa nám podarilo uriadiť systém petícií, ktorý je otvorený takýmto spôsobom. Myslím si, že v tomto parlamente mnohí z nás cítia, že by sme mali znížiť tú vekovú hranicu na 16 rokov, to už sa povedalo, ale možno by sme mohli zajsť ešte ďalej, pretože ak naozaj chceme dovoliť účasť, tak to je spôsob, akým to treba urobiť, predovšetkým v prípade našich mladých ľudí. No a nakoniec e, my predsa hovoríme ľuďom, že máte právo podpisovať. A to by mohol byť prvý akt v ich e, prvý úkon v ich demokratickom živote a potom pôjdu voliť. Ale jednoducho im musíme dať čo najskôr právo podpisovať a hovoriť o veciach, ktoré ich trápia. A okrem toho treba zvorazniť, že tu ide o iniciatívu európskych občanov. Keď budeme mať rôzne pravidlá, rôzne vekové hranice v jednotlivých krajinách, tak to podkope Európsko z toho, čo sa snažíme dosiahnuť a nebudú tu vytvorené rovnaké podmienky pre všetkých. Potom je tu ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť a to, ako overujeme podpisy. Myslím si, že je správne, aby každý členský štát bol zapojený do overovania podpisov, pretože, ako som povedala na začiatku, všetci by sme v tom mali byť spolu. Ale ak sa niektoré členské štáty začnú pýtať, a chápem, že to bude tak u niektorých členských štátov, ako to bude overované. Ak niektoré členské štáty e, začnú žiadať e, pasy alebo občianské preukazy, tak to bude možno prekážko pre niektorých pri podpisovaní. Urobil sa už nejaký výskum, takže vieme, že je to tak. A vieme, že niektoré členské štáty nebudú pýtať e, občianské preukazy, takže žiadame vás a prosíme, aby ste nežiadali tieto občianské preukazy pri podpisovaní iniciatívy, pretože nežiadame občianský preukaz alebo pas e, pri petícii. Takže zanechajme a vytvorme čo najjednoduchšie podmienky. A nakoniec by som chcela povedať toto a opäť vychádzam zo skúseností z nášho petičného výboru. Ak ponúknete niečo občanom, chcú vidieť aj výsledok, chcú počuť odpoveď. A musíme dať veľmi jasne najavo, že na konci procesu, ak sa správne vyzbiera milión podpisov, komisia bude povinná reagovať rovnakým spôsobom, ako by reagovala na nejakú žiadosť parlamentu alebo žiadosť rady ministrov a to by malo byť úplne jasné a občan by mal presne vedieť, čo dostane. Takže pre zjednodušenie dostupnosť a európskosť, pretože sme v tom všetci spolu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem. Máme tu štyroch spravodajcov. Ale teraz by som tu rád privítal pani Macony, predsedničku petičného výboru, ktorá sa k nám práve pridala. Takže chcel by som ju požiadať, aby sa pripojila k nám, túto hore za stolom. Teraz pán Hefner dostane slovo. Tým ukončíme zoznam našich spoluspravodajcov a potom si môžeme vypočuť pani Macony Alebo to nemusí sa akom to poradí? Dobre. Alebo pani Rutena a ja tu budeme spolu predsedať a potom sa môžete k nám pridať. A pozvem a vyzvem pána Šastela a pána Ševčoviča, aby sa potom ujali slova. No, jednoducho, aby sme ukončili našich spravodajcov, tak požiadam pána Hefnera, aby sa ujal slova. Áno, ďakujem, pán predseda. Uh, iniciatíva európskych občanov to je jeden veľký sľub, ktorý dala Európska únia občanom Európy Lisabonskou zmluvou. A môže nám to pomôcť urobiť Európu viac Európu občanov. A ako povedal pán Lamasur, Vieme to veľmi dobre, že európske inštitúcie, Európsky parlament sú veľmi ďaleko od ľudí. Ľudia majú pocit, že sú veľmi ďaleko od rozhodnutí, ktoré sa tu robia. Občianská iniciatíva im umožní prichádzať s návrhmi, vyjadrovať sa k problémom, obracať sa na Európsku komisiu a žiadať nové rozhodnutia, nové zákony. V mojich očiach je to úplne prvý nadnárodný nástroj umožňujúci účasť občanov na politickom živote. Je to mimoriadne dôležité v Európe ukázať, že aj oni sa môžu v Bruseli vyjadrovať k tomu, čo sa tu deje, že otvárame Bruseli dvere občanom. To je ten postoj, ktorý by sme mali všetci zaujať. E, preto je dôležité keďže zvyčajne mávame jedného spravodajcu, občas mávame dvoch spravodajcov, ale tu máme štyroch spravodajcov zo štyroch politických skupín, zo štyroch rôznych krajín, ktorí pracujú na tejto občianskej iniciatíve a ktorí pracujú veľmi úzko s radou a komisiou, aby e, dosiahli dobrú legislatívu v tejto oblasti. Ale aby som bol otvorený, musím povedať, že až to teraz nie je vôbec jasné, či táto európska občianská iniciatíva povzbudí ľudí, aby sa zapájali do európskych záležitostí. Mohlo by sa stať, že to bude viesť frustrácii a nespokojnosti. Dajme tomu, že ľudia pozbierajú milión podpisov a nakoniec po šiestich mesiacoch dostanú list od komisie, kde im povedia, ďakujeme za vašich milión podpisov, ale nebudeme v tej veci nič robiť. To jednoducho nebude občanom stačiť. Preto ide o to, aby sme tu vybudovali dialog a diskurs medzi občanmi a inštitúciami. Preto sme sa dali dokopy štyria spravodajcovia, aby sme pracovali na tejto veci. Táto iniciatíva musí byť nepríliš byrokratická, ľahko užívateľná a mala by byť orientovaná na dialog. Nejde o referendum, ide o e, prípravu návrhov a predkladanie návrhov občanov. Ak dovolíte, vyjadrím sa k určitým aspektom. Ako už sa spomínalo, e, my sme sa rozhodli e, zrušiť tento dodatočný prak 300 tisíc podpisov, pretože podľa nás nie je možné, aby ľudia pozbierali najprv 300 tisíc podpisov, vložili do toho veľa práce, eh, získali veľkú nádej a potom im komisia povie, a no dobre, tak možno sa na to pozrieme a potom musia začať tie podpisy zberať od začiatku ešte raz. Eh, nie, obávame sa, že ak to bude tak ako je to teraz v návrhu komisie, tak hoci e, kto môže poslať e-mail a vytvoriť občianskú iniciatívu, pretože potom by sme mohli dostať stovky návrhov a nie všetky budú veľmi vážne. Návrhy e, môžu začať až keď sa zíde sedem návrhov sedem občanov zo siedmých rôznych krajín. Takže až keď budeme mať teda týchto 7 ľudí zo 7 krajín, ktorí prídu s jednou vecou, až tedy komisia e, začne skúmať túto vec a komisia má potom právo navrhnúť legislatívu a zbierať podpisy. A pokiaľ ide o overenie, o ktorom hovorila Diana, e, Chcel by som sa vyjadriť dvom ďalším veciam. Jedna z nich je harmonogram. E, my v parlamente nevidíme nejaký dôvod, prečo by sme mali mať e, krátky časový harmonogram 12 mesiacov v národnej kampani by to stačilo, ale na európskej úrovni, keď musíte zbierať podpisy v mnohých členských štátoch, tak pravdepodobne 12 mesiacov nestačí. A my to nechceme uponáhľať, nechceme donútiť ľudí, aby sa strašne ponáhľali. Nechceme iba, aby prichádzali s iniciatívami zo strany veľkých organizácií v Európe, ktoré majú veľkú členskú základňu a nie je to pre nich ťažké, ale my chceme, aby aj malé mimovládne organizácie prichádzali s iniciatívami a preto navrhujeme 18 mesiacov a nie 12 mesiacov. A posledná e, vec sa týka toho, aký je rozdiel medzi občianskou iniciatívou a petíciou. Uh, alebo čo dostanú občania za tých milión podpisov občianskej iniciatíve? Je to veľmi veľa práce. Keď je to iba list, tak to nie je tak veľa práce, ale zozbierať milión podpisov to je veľa práce. Takže my chceme, aby e, komisia potom bola povinná pozvať občanov na verejné vypočutie, vypočuť si občanov, vypočuť si ich argumenty, otvoriť dvere a vybudovať dialog a komunikáciu čo bude najlepší spôsob, ako dať občanom tie najlepšie výsledky, aby občania mali pocit, toto je naša Európa, my tu môžeme prichádzať s návrhmi a tieto návrhy si v Bruseli dokonca aj vypočujú. Tu v komisii, tu v Bruseli by sme mali povinní vypočuť si návrhy občanov a brať ich vážne do úvahy. Ďakujem veľmi pekne, pán Hefner. A teraz e, Budeme pokračovať. A odozvala slovo pánovi Rotovi z nemeckého Bundestagu. Áno, ďakujem, pán e, predseda, pani spolupredsedajúca, vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za e, príležitosť, že tu môžem byť dnes a e, vyjadriť stanovisko nemeckého Bundestagu a určite aj stanovisko mnohých ďalších parlamentov. E, dúfam, že môžem ponúknuť malý impuls e, pre veľkú diskusiu. Z nášho pohľadu e, by Európska občianská iniciatíva mala slúžiť hlavne občanom a občiankám Európy. To znamená, že potrebujeme nebyrokratické, prístupné a časovo blízke riešenie občianskej iniciatívy. To znamená, že Rada, Európsky parlament, ale aj národné parlamenty by sa mali podieľať na tejto iniciatíve. Národné parlamenty v rámci e, svojich parlamentov a svojich vlád sa tiež môžu podielať na tomto dialogu. Poslanci, ktorí sú dnes zastúpení, sa tradične chápu ako partnery občanov. My máme teda povinnosť postarať sa o to, aby záujmy občanov boli zohľadnené e, v tejto legislatívnej činnosti. Preto sa veľmi teším, že sa naši spravodajcovia venovali tejto téme. Chcel by som sa poďakovať e, pani Gurmaj, pánovi Lamasurovi, Hefnerovi a pani Wallis, že sa venovali tejto téme a že sa zhodli na tom, čo treba urobiť aspoň z pohľadu mnohých kolegov e, nemeckého Bundestagu máme ten pocit. My sme zatiaľ viedli dve rozpravy o Európskej občianskej iniciatíve v Bundestagu. Mali sme tam viaceré návrhy od opozičných frakcií a v mojej politickej skupine sme už využili e, konzultačný postup Európskej komisie, aby sme predložili stanovisko. E, nemali by sme príliš preceňovať túto iniciatívu. Je to v podstate doplnok európskej demokracie. My potrebujeme viac demokracie, aby občania brali vážnejšie Európsku úniu. My musíme ale aj zväzy, organizácie a strany v Európe brať vážne a brať do úvahy. Momentálne sa nachádzame v trende opätovnej nacionalizácie. Sú tu skupiny, ktoré sa chcú oddeliť od Európy, ktorí nemajú v merku spoločné európske záujmy. Ale my musíme múry búrať a nie stavať nové múry. Musíme budovať mosty a iniciatívy, ktoré neprídu z členských štátov alebo ktoré neprídu z, zo zväzov alebo združení. Tým by sme mali jednoducho pomáhať, pretože to budú iniciatívy, ktoré prídu z Európy. Trošku ma irituje odpor a kontroverzie, ktoré sa tu uh, objavujú. Hovoril to aj e, pán Hefner a iní kolegovia, pretože tu naozaj nejde o referendum, tu ide o iniciatívu. Ale keď ide o takúto iniciatívu, tak tu musia brať vážne všetky orgány Európskej únie. E, chcel by som teraz povedať niečo o očakávaniach e, nemeckého Bundestagu. Ako som povedal, zdá sa, že tu v mnohom súhlasíme a preto som optimistický. Poprvé, očakávame, že minimálny počet e, členských štátov klesne. To bola aj úvaha Európskej komisie. To znamená, že jedna tretina členských štátov je pre nás problematická. My očakávame jednu štvrtinu členských štátov. To musí byť minimálny počet členských štátov čo nás teší je, že aj s kvorom sa išlo dolu. E, tu sa musíme nechať viesť trošku praxou a musíme e, sa pozrieť na to, ako silno takéto petície alebo iniciatívy e, sú už využívané v členských štátoch. Overenie prípustnosti. Z nášho pohľadu to sa musí robiť na začiatku iniciatívy. Je absurdné, keď máme 100 tisíc občanov, ktorí sa zapoja do iniciatívy a potom im povieme, nuž, ale toto nemá nádej na úspech, pretože jednoduché to nespadá do zodpovednosti Európskej únie. Jednoducho by to sklamalo eh, našich občanov a naraz by akorát ich skepsa. Takže treba to overiť hneď na začiatku. A mali by sme, a to by som chcel poradiť Európskemu parlamentu, aby sme nevytvárali nové grémia e, pre overovanie e, týchto iniciatív. nemali by sme tu vytvárať nové orgány, nové ad hoc výbory, ale čo keby sa poveril petičný výbor Európskeho parlamentu, aby sa tento výbor spolu s komisiou zapojil do tejto činnosti. To by sme mali pevne stanovené gremium. Možno máte na to nejaký iný výbor, ktorý by to tiež mohol robiť, ale jednoducho Európsky parlament by tu mal zohrávať rolu. Komisia samozrejme na základe Lisabonskej zmluvy by zohrávala úlohu, dôležitú úlohu to je bez pochyby, ale jednoducho nepotrebujeme nové výbory, nepotrebujeme nové grémie, ale mali by sme uh, túto prácu dávať grémiam, ktoré už existujú. Rovnako sme za to, že je tu právo odvolať sa, e, pretože tie zväzy, ktoré zastupujú občanov, ktorí chcú spustiť takú iniciatívu, ak nebudú napríklad spokojní s rozhodnutím komisie, majú mať možnosť odvolať sa pred Európskym súdnym dvorom. Veľmi ma teší, e, že to konštruktívne prispieva e, k tejto diskusii, že e, celý tento postup má byť orientovaný na prax, že sa vypracovávajú už teraz usmerenia pre iniciátorov, E, myslím si, že to je e, už aj v tej predbežnej správe spravodajcov. E, to dokazuje, že chceme hľadať riešenie, ktoré je v prospech občanov a ktoré je praktické. V dnešných časoch je postup, ktorý nebude obsahovať využívanie nových médií, úplne nemysliteľný. Preto sa musíme sústredovať na to, aby sme umožnili aj postup, ktorý bude v plnej miere online, tak aby čo najviac občanov mala možnosť zúčastniť sa. Napríklad nemecký parlament už celé roky veľmi úspešne má k dispozícii petičný e, postup, ktorý funguje online a aj tu si myslím, že e, napríklad nie je potrebné predkladať číslo občianského preukazu, ak občan predloží svoje meno a mm, adresu, to úplne stačí. Minimálne v nemeckom parlamente to stačí, keď chce niekto podpísať petíciu v Národnom parlamente. A prečo by sme mali vytvárať takéto prekážky v prípade tejto Európskej občianskej iniciatívy? Prečo by tieto prekážky mali byť vyššie ako v prípade petície voči Národnému parlamentu? Chcem rovnako oceniť aj to, že Spravodajcovia navrhujú dialog s iniciátormi ešte pred um, záverečným rozhodnutím, ak občania a iniciátori vyvinú také obrovské úsilie a dokonca aj na cezhraničnej úrovni sú uh, aktívni, uh, zbierajú podpisy, vychádzajú na ulice, oslovujú občanov, mali by mať právo spoločne s orgánmi, najmä s komisiou, uh, viesť dialog. Spomenul sa tu aj časový harmonogram. E, tu by som bol za čo najpraktickejšie riešenie. 12 mesiacov e, podľa mňa je príliš krátke obdobie. 18 mesiacov a v prípade celoeurópskej iniciatívy e, by podľa mňa bol vhodný, vhodný čas a už ešte pred vypršaním 18 mesiacov, ak sa dosiahne ten počet milión podpisov, mal by sa čo najskôr tento celý proces uzavrieť. 18 mesiacov eh, nie je povinnosť. Eh, ak sa však eh, dosiahne ten počet milom podpisov aj skôr, tak sa celý proces môže uzavrieť aj skôr. Rád by som požiadala aj radu, aj Európsky parlament, aby čo najskôr uzavreli tento postup Európska únia by totiž to mala dokázať, že beríme vážne občanov Európy, nebojíme sa tejto iniciatívy, práve naopak, tešíme sa, že je taká možnosť, chceme aj v budúcnosti pristupovať seriózne k tejto iniciatíve, odvahu kolegovia, kolegyne, čo najskôr e, dospejme k záveru, aby sa to celé mohlo spustiť. Ďakujem. Grazie. Grazie. Allora, komple- Ďakujem pekne. A teraz aby sme uzavreli toto prvé kolo vystúpení po spravodajcoch a po pánovi Rotovi, ktorý zhrnul stanovisko národných parlamentov, by sme dali slovo ostatným európskym inštitúciám najskôr v mene rady. Nech sa páči, pán Olivier Šastel. Vážený pán komisár, dámy a páni, pán predseda, vážení poslanci, vážení poslanci národných parlamentov, v prvom rade rovnako ako ostatní rečníci by som chcel povedať, že sa zaznamenáva výrazný posun v uplatňovaní Lisabonskej zmluvy a presadzovaní demokratického charakteru fungovania Európskej únie. Táto zmluva posilňuje právomoci Európskeho parlamentu a takisto zapája účinnejšie národné parlamenty do európskeho procesu a takto výrazne posilňuje reprezentatívnu demokraciu v rámci Únii. Povedali to už aj moji predrečníci, predovšetkým predseda, eh, predsedkynia eh, komory belgického parlamentu, že toto je spôsob, akým posilniť reprezentatívnu demokraciu, zapájať občanov a doplniť aj prvky participatívnej demokracie vo vzťahu k práve iniciatívy občanov, ktoré by umožnilo ľuďom predkladať návrhy komisii, ktorá by potom mohla ich pretaviť pretaviť do legislatívnych iniciatív. Toto je dôležitá iniciatíva, ktorú priniesla Lisabonská zmluva. Takisto sa takto posilňuje e, cezhraničná diskusia a preto som veľmi rád, že tu môžem dnes s vami byť, aby som si vypočul vaše názory. Som si totiž istý, že to bude akýmsi motorom pre e, našu diskusiu o vašich skúsenostiach vo vašich krajinách, ktoré niekedy môžu byť veľmi podobné. Napriek tomu je potrebné nájsť istú rovnováhu, čo niekedy býva dosť ťažké a je potrebné e, naučiť sa prakticky uplatňovať tieto procedúry. Dôležité je zostať blízko k občanom a umožniť alebo uľahčiť im prístup. Takýmto spôsobom sa zvýši dôveryhodnosť tohto nástroja. Ako viete, Rada Európskej únie už eh, vyše pred vyše troma mesiacmi eh, prijala všeobecné rámce eh, tohto návrhu. Nechcem hovoriť o technických podrobnostiach, ale chcem pripomenúť niektoré prvky tohto rámcového programu. Rada navrhuje, aby sa minimálny počet štátov, ktorých občania E, musia e, byť... E, en demandant d'établir un nombre... Čiže ten počet sa určil na základe matematického vzorca podľa počtu európskych poslancov na jednotlivé krajiny. Čiže máme tu nie 300 tisíc, ale 100 tisíc podpisov a e, celková orientácia rady predpokladá, že je potrebné, aby sa e, takýmto spôsobom e, umožnil seriózny prístup a Čiže toto nariadenie by malo aj radu a komisiu povzbudiť k tomu, aby e, vypracovali príslušný software na zabezpečenie zberu e, údajov online tak, aby organizátori mohli jednoduchšie e, realizovať tieto iniciatívy, pričom by sa mala zabezpečiť potrebná ochrana osobných údajov. Pre každý členský štát bude potrebné určiť, aké identifikačné údaje budú musieť e, použiť v jednotlivých formulároch. Je potrebné, aby sa zabezpečil aj systém overovania týchto podpisov, tak aby sa táto povinnosť mohla splniť e, rýchlo, ale pritom účinne. V, tak v komisii, ako aj v rade predpokladáme prijatie konsolidovanej pozície Európskeho parlamentu, aby sme mohli pokračovať v rokovaniach v rámci trilógu našich troch e, inštitúcií, aby sme mohli urobiť ďalší pokrok v tejto agende, tak aby sme ku koncu tohto roka mohli uh, vymedziť e, hlavné línie tohto nástroja. Je to pomerne naliehavé. Prečo? 1. decembra totiž uplynie e, rok od platnosti Lisabonskej zmluvy a občania e, vedia, že e, ešte stále rok od uplynutia účinnosti tejto zmluvy ešte stále nie sú celkom vyjasnené vzťahy medzi našimi troma inštitúciami a zostáva tu ešte vyjasniť viaceré veci. Takže toto toto je e, náš plán a e, toto očakávame od parlamentu, od komisie. Vieme, že sa konajú pomerne často stretnutia, ktoré sú konštruktívne, ale nemôžeme ešte stále túto tému považovať za úplne vyriešenú, tak aby sme mohli začať realizovať túto občianskú iniciatívu. Ja som však už povedal, že toto patrí k našim hlavným cieľom v rámci demokratizácie v nadväznosti na Lisabonskú zmluvu. Ďakujem. Teraz by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som sa vám poďakoval za vašu neprestajnú priateľskú a, a inteligentnú účasť. Som veľmi rád, že ste e, medzi nami, ale to isté platí aj pre pána komisára Ševčoviča, ktorý sa už viackrát zúčastnil na zasadnutiach tohto výboru a takisto sa zúčastňuje rozpráv v rámci e, plenárnych zasadnutí. Nech sa páči, slovo máte. Pán Ševčovič. Ďakujem veľmi Ďakujem pekne, vážený e, pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení poslanci národných parlamentov. Som veľmi rád, že máme možnosť e, rokovať spoločne s Európskym parlamentom a s národnými parlamentmi takúto dôležitú tému, ako je Európska občianská iniciatíva. Keď sa pozrieme, kto je hlavným víťazom Lisabonskej zmluvy, tak vidíme, že je to Európsky parlament, národné parlamenty a občania. A teraz, keď sa posúvame čoraz ďalej v procese implementácie Lisabonskej zmluvy, toto všetko kladíme aj do praxe. Chcem poďakovať najmä tým zastupcom národných parlamentov, ktorí e, prispeli v procese príprave tejto občianskej iniciatívy. E, dostali sme z Českej republiky, z Portugalska, z Írska e, vyjadrenia k našej e, zelenej knihe a na základe toho potom môžeme zvážiť, ako vypracujeme tento projekt z Talianska, z Českej republiky, z Portugalska a zo Cypru sme tiež dostali príspevky a na základe nich potom budeme v budúcnosti rokovať spoločne s Radou aj s Európskym parlamentom. sme zaviazaní rade e, za e, vynikajúcu spoluprácu aj počas španielského predsedníctva a za veľmi konštruktívny prístup belgického predsedníctva. Verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí už čoskoro dosiahnuť dohodu iba niekoľko mesiacov po predložení návrhu komisie e, tohto nariadenia na tému Európskej občianskej iniciatívy. Teraz netrpezlivo čakáme na konsolidovanú správu Európskeho parlamentu, ktorá ako som sa dopočul, už príde čoskoro, pretože to nám potom umožní e, venovať sa ďalej práci na tomto návrhu a rokovať e, o tejto veci v rámci trialógu. Väčšina podrobností, ktoré tu už zazneli z úst pána Šastela, e, väčšinu z nich môžem podporiť. Veľmi pozorne som si vypočula aj pána Rota z nemeckého Bundestagu a vidíme, že do veľkej miery korešpondujú stanoviska Bundestagu a našich kolegov z Európskeho parlamentu. Ak dovolíte, rád by som vysvetlil, ako sme sa vôbec dostali k týmto otázkam, o ktorých tu hovorili moji predrečníci. Prvá otázka, jedna tretina členských štátov. Prečo sme sa rozhodli zaviesť tento počet jednej tretiny členských štátov? Je tam logika eh, v tomto tejto proporcii, pretože tretina členských štátov e, sa zavedie ako minimálny počet e, krajín, z ktorých musia pochádzať signatári. Prečo sme sa tak rozhodli? Vidíme, že jedna tretina členských štátov e, totiž je ako kľúč na spustenie takejto iniciatívy, ako spustenie tiež na mechanizmus overovania. Okrem toho vidíme, že je tu snaha aj z našej strany veľmi silná snaha, aby e, sa tento projekt využil ako skutočne občianský, celoeurópsky projekt iniciatívy. Nechceme, aby to fungovalo iba na regionálnej, na miestnej úrovni, ale aby sa zapojila minimálne jedna tretina členských štátov. Musíme si pripomenúť, že e, iniciatívy, ktoré budú pochádzať z tretiny členských štátov, budú žiadať komisiu, aby predložila legislatívny návrh, ktorý potom bude platný pre 27 členských štátov. Teda boli by sme radi, keby e, tam bol ten európsky rozmer tejto iniciatívy už od samotného počiatku. E, som veľmi rád, že pán Rod ocenil náš spôsob zmeny výpočtov toho vzorca, ako budeme e, vypočítavať potrebný počet podpisov tejto iniciatívy. Veľmi pozorne sme si vypočuli obavy z Nemecka, že by sme sa vrátili k pôvodnému návrhu, ktorý bol 0,2 obyvateľstva, to by bolo príliš vysoké pre Nemecko, pretože v tomto prípade by bolo potrebné zhromaždiť 160 tisíc podpisov v Nemecku. To znamená, iba eh, na základe toho by Nemecko eh, bolo oprávnené a okrem toho eh, pre malé krajiny, ako napríklad Luxembursko, by to bolo veľmi nízky počet, napríklad iba tisíc pre Luxembursko. Myslím, že teraz sme e, docelili o mnoho rozumnejšie riešenie. To nevyníma tie veľké členské štáty, ani malé členské štáty a všetky členské štáty majú možnosť účastniť sa rovnocenne tohto procesu. Ďalšia otázka, ktorá tu podľa mňa zaznela dosť výrazne a považujeme za dôležitú, a najmä pre mladých ľudí v Európskej únii, rozhodli sme sa umožniť, eh, myslím si, že toto je prvý takýto demokratický nástroj v Európe s výnimkou Estónska, že umožníme eh, zhromažďovanie podpisov eh, online. Myslím si, že to odrkadľuje e, v súčasnú dobu. Zároveň treba povedať, že je to veľmi nový a moderný prístup. E, má mnoho výhod, zjednodušené zhromaždenie, rýchlejšie zhromažďovanie podpisov, lepšia mobilizácia občanov, ale zároveň sú tu aj rizika, čo sa týka ochrany údajov a tiež e, procesu overovania. Ale rozhodli sme sa postupovať takto, pretože chceme využívať nové komunikačné prostriedky na lepšiu mobilizáciu občanov a na využitie tohto nástroja v plnej miere. Komisia si veľmi pozorne vypočula odporúčania Rady a Európskeho parlamentu, eh, pokiaľ ide o software. Myslím si, že toto je veľmi dobrý návrh. Je potrebné zvážiť, ako by sme eh, mohli sprístupniť tento software organizátorom, aby nemuseli absolvovať komplikovaný proces eh, certifikácie nového systému zhromažďovania podpisov online, ktorý by museli sami vyvinúť. Budeme sa snažiť zo všetkých síl na komisii, aby tento software bol k dispozícii pre organizátorov. Ďalej sú tu komplikované otázky, ktoré sa týkajú prístupnosti. Prečo sme zaviedli tento prvok do návrhu? Na jednej strane chceme, aby občania sa zúčastňovali eh, demokratického života v Európskej únii. Na druhej strane eh, máme eh, dosť rozsiahle skúsenosti s zneužívaním eh, takýchto systémov, s negatívnou propagandou, s iniciatívami, ktoré sú proti hodnotám Európskej únii, proti ľudským právam a ktoré sú jednoducho neseriózne. Chceme predísť tomu, aby sme vytvorili platformu, ktorá by sa využívala práve na takéto účely Mm, nechceme využívať platformu, ktorá e, sa bude využívať iba na e, seba propagáciu takých jednotlivcov, ktorí chcú začať ťažkú politickú diskusiu bez toho, aby mali akúkoľvek politickú podporu pre ich iniciatívu. Prebehol už neformálny trialóg s odstupmi Európskeho parlamentu a s ministrom Šastelom. Myslím si, že teraz už sa uberáme smerom, Eh, kde nájdeme podľa mňa vhodné riešenie a môžem obezpečiť, že my eh, urobíme všetko, čo bude v našich silách, aby sme našli takéto riešenie. Boli by sme neradi, keby sme vytvorili systém, ktorý by okamžite eh, spustil celú mašinériu na komisii a záverečným krokom by bolo rozhodenie kolegia. To by viedlo k tomu, že celý systém by bol preťažený, veľmi ťažko by sme zabezpečili jeho fungovanie a preto chceme pozmeniť eh, proces registrácií týchto iniciatív tak, eh, že by sa postupovalo administratívnymi rozhodnutiami, ktoré by vylúčili také iniciatívy, ktoré sú proti eh, hodnotám Európy, ktoré sú proti ľudským právam a ktoré už zjavne sú mimo kompetencií komisie na predstavenie prednesenie návrhu. Takéto sa vôbec nebudú zvažovať takéto iniciatívy. Ja som včera hovorila vo výbore pety o tom, ako zabezpečiť, že tento proces bude spravodlivý. Isté, že e, je možné napadnúť takýto pochybný prípad aj na Európskom súdnom dvore. E, ak bude nesprávne rozhodnutie, e, nepravé rozhodnutie, bude tu možnosť napraviť takýto krok, ale môžem vás ubezpečiť, že zo strany komisie je tu veľká ochota poskytovať pomoc organizátorom, ak oslovia komisiu a budú mať e, želanie spustiť takúto iniciatívu, komisia im veľmi ochotne pomôže a poradí, ako spustiť takúto iniciatívu a ak iniciatíva bude v právomoci komisie, komisia urobí všetko, čo bude v jej silách, aby im pomohla. Ak dovolíte, pán predseda, ešte posledná e, pripomienka na margo toho, čo sa stane, e, keď sa zhromaždí ten milión podpisov a keď sa aj overia komisia priebehu štyroch mesiacov e, prezentuje oficiálne oznámenie o každej jednej európskej občianskej iniciatíve. Tam budeme musieť veľmi jasne uviesť, e, aký cieľ e, má komisia, prečo a ako chce postupovať. A budeme musieť informovať aj organizátorov, Európsky parlament, aj radu a samozrejme si uvedomujeme, že je potrebné vylepšiť prepojenie s občanmi, zlepšiť kvalitu politickej rozpravy v Európskej únii, teda ehm, tá myšlienka verejného vypočutia zo strany organizácie. myslím, že to je veľmi dobrá myšlienka a ehm, je potrebné ešte rozhodnúť, či to bude organizovať Európsky parlament, alebo či to bude organizovať komisia, ale dôležité je vôbec diskutovať s organizátormi, ktorí sa budú musieť rozhodnúť, ako a kedy sa prednesú výsledky. Je dôležité, aby tu bola e, pozitívna vôľa zo všetkých strán, tak aby komisia mohla potom vyvodiť príslušné dôsledky z, takého, z takéto iniciatívy. Myslím si, že tento nástroj je veľmi užitočný. Chcem oceniť účasť aj národných parlamentov a ich zástupcov na tejto diskusii. Myslím si, že toto nám umožní rozšíriť európsku e, rozpravu a priblížiť Európu k občanom hovoríme e, o Európe, je potrebné, aby sa aj v národných e, členských štátoch hovorilo viac o Európe, o európskych témach a dúfam, že keď budeme mať ďalšie voľby do Európskeho parlamentu, e, nebudú postavené len na národných témach, ale bude tam o mnoho silnejší európsky prvok v tých predvolebných kampaniách. Myslím si, že to je dôležité pre celkový vzťah medzi občanmi a inštitúciami Európskej únie. Ďakujem. Grazie, signor Ďakujeme pekne, pán podpredseda komisie. A teraz by sme sa pustili e, do druhej časti našej e, rozpravy dnes popoludní a dám slovo teraz svojej spolu predsedajúcej. Máme zoznam rečníkov. Najskôr by som dala slovo pani Krumovej, ktorá zastupuje Bulharsko. Nech sa páči.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 Výbor pre e, zastupenie národných parlamentov chce oceniť túto iniciatívu, pretože je to dôležitý nástroj na posilnenie demokracie a na zníženie demokratických nedostatkov a veríme, že takýmto spôsobom občania Európy sa budú o mnoho intenzívnejšie zaoberať a budú schopní identifikovať sa s Európskou úniou. Finančné náklady pre členských štátov eh, by sa mali držať eh, v tej čo najnižšej možnej miere. Eh, je potrebné zohľadniť práva všetkých občanov Občania Európskej únie e, iste sa budú veľmi radi podielať e, na tejto iniciatíve, ak pôjde o niečo konkrétne, e, čo sa týka priamo ich života. Je podľa mňa veľmi dôležité, že sa prijalo rozhodnutie jednej tretiny členských štátov, pretože jedna tretina členských štátov je podľa mňa ten správny pomer. A to je podľa mňa veľmi rozumný prístup. V našom stanovisku pozitívne e, formulujeme náš postoj voči online registrom, pretože v týchto online registroch podľa nás by mali byť obsiahnuté všetky občianské iniciatívy, a to vo všetkých európskych jazykoch. Na záver by som rada poukázala na to, že výsledky tohto medziparlamentného stretnutia na vylepšenie postupu budú viesť k čo najrychlejšiemu schváleniu e, rozhodnutiu a nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia. Ďakujem. Thank you very much. Um... Ďakujeme pekne. E, teraz prejdeme z Bulharska do Veľkej Británie, e, z hornej stimenie britského parlamentu. E, Lord Bowes, ďakujem pekne. Vážna pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa aj vám, aj kolegom, že budem musieť odísť ešte pred 17.30, pardon, 18.30. Myslím si, že výbor pre ústavné otázky nášho parlamentu prehodnotil e, zelenú knihu a dospeli sme e, k záveru, ktorý zrejme budeme zdieľať s ostatnými e, rečníkmi dnes popoludne, že tento proces by mal byť čo najotvorentnejší, mali by sme v plnej miere využiť internet, mali by sme zabezpečiť spravodlivosť medzi členskými štátmi, najmä by sme sa mali snažiť znížiť mieru byrokracie na minimum, najmä pokiaľ ide o proces overovania podpisov Chápeme, že je dôležité um, mať platnosti si opatrenia, aby sme zabránili, eh, že uh, túto iniciatívu prevezmú rôzne zaujímavé skupiny. Eh, som veľmi rád, že sa uh, posúvame uh, smerom k splneniu týchto cieľov a som veľmi rád, sme sa tu stretli, uvedomujem si, že čas je krátky. Môj výbor takmer v plnej miere môže podporiť slova pána Rota z nemeckej hospolkového snemu myslím si, že nemá význam zavádzať takúto iniciatívu, ak bude taká komplikovaná, že bude úplne pochovaná pod eh, byrokratickou záťažou. Eh, nie je potrebné vyžadovať, aby organizátori eh, museli zradiť internetovú stránku. Nie je potrebné zavádzať komplikované procesy overovania a certifikácie, ak to iba zvýši potom náklady organizátorov a pre slovenské štáty je potrebné, aby sme nevytvorili systém, ktorý bude vytvárať ďalšie problémy s ochranou osobných údajov. Je potrebné, aby sme mali systém, v ktorom komisia príjme čo najskôr rozhodnutie o e, registrácii a o prípustnosti tej ktorej občianskej iniciatívy. V pracovnom dokumente, ktorý máme k dispozícii e, z výboru AFKO, sa v odseku 25.4 na strane 5 anglickej verzie uvádza návrh, ak je to pod názvom, ako komisia sa rozhodne, že nepredloží návrh, uvádza sa tam, že rozhodnutie komisie bude musieť podliehať odvolaniu sa na Európsky súdny dvor. Ehm, chápem, prečo Európsky súdny dvor eh, bude vôbec zapojený do tohto postupu, ak sa predpokladá, že sa nesplnili všetky podmienky, ak sa prijalo nesprávne rozhodnutie e, vo veci toho, či niečo bolo prípustné alebo nepripustné, či by sa malo registrovať alebo nie. Avšak komisia má právo iniciatívy. Myslím si, že komisia by nemala podmienovať toto svoje rozhodnutie e, súdnym dvorom. Myslím si, že tým by sme skomplikovali tento e, jednoduchý postup, ktorý by mal byť prípustný a prístupný občanom a urobili by sme z toho úplne zbytočne veľmi komplikovanú situáciu. E, opakujem, a považujem za, za veľmi dôležité, že aj keď sa bude zapájať Európsky súdny dvor e, v rozhodovaní o pochybeniach a o nedodržaní postupov, Európsky súdny dvor sa nesmie zapájať do prijímania rozhodnutí na strane komisie o samotnom návrhu. Ak existuje dostatočná politická iniciatíva e, za nejakou iniciatívou a komisia sa rozhodne, že nebude konať, potom Európsky parlament a národné parlamenty celkom iste sa tomu budú venovať e, a členské štáty sa tomu taktiež budú venovať na rade. Ďakujem. Grazie, mi pare che questa osservazione... Ďakujem pekne. Zdá sa, že to vaše posledné tvrdenie je veľmi zaujímavé. Mm, myslím si, že komisia, keď využíva svoje právo iniciatívy, keď pôjde o občianskú iniciatívu, bude musieť zhľadniť rôzne skutočnosti. Je potrebné rozlišovať medzi konaním vo veci porušenia e, zmluvy a situáciou, v ktorej eh, nie je dostatočný politický manevrovací priestor. Ak ide iba o politické rozhodnutie, parlament eh, by možno mohol vyhodnotiť daný prípad, ale v každom prípade ešte nie je jasné, ako to bude. Nech sa páči teraz pani Gruny z výboru pre petície. Si, madame. <laughs> Oui, moi je, je voulais attirer votre, euh, votre attention sur... Chcela by som vás upozorniť na tento vynikajúci nástroj, ktorým je občianská iniciatíva. Je to vynikajúce pre európskych občanov, pretože budú môcť ovplyvňovať určité európske rozhodnutia. Takisto by to mohol byť, ale aj zdroj sklamania vzhľadom na prípustnosť iniciatívy v mene petičného výboru by som chcela povedať, že budeme musieť sledovať prípustnosť občianskej iniciatívy naozaj veľmi dopodrobná. E, predovšetkým v čase, odkedy komisia dostane iniciatívu, až do rozhodnutia o tom, či je to, tá iniciatíva prípustná alebo nie. Ja som bola za prípustnosť ak bude 5000 podpisov a aby sme už na nič čakali. Teda to rozhodnutie prípustnosti by malo padnúť už vtedy, aby sme ľuďom nedávali falošné nádeje. Mm, potom budeme mať veľa, veľmi prekladateľ petícií, ktorí budú čakať a keď budú musieť veľmi dlho čakať na negatívnu odpoveď, tým viac budú sklamaní. A podľa mňa je dôležité, aby sme im nedávali nejaké falošné nádeje. A druhá vec sa týka toho, že keď sa iniciatíva považuje za nepripustnú, jedným z riešení by mohlo byť posunutie celej tejto iniciatívy petičnému výboru a my budeme potom očakávať e, množstvo takýchto iniciatív. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Kulkovský z Polského parlamentu. E, ďakujem veľmi pekne, e, pani predsednička. Áno, Taktiež e, som rád, že Európske inštitúcie, komisia, parlament a rada začali pracovať na Európskej občianskej iniciatíve. V procese ratifikácie Lisabonskej zmluvy v Polsku sa hovorilo znova a znova o tejto veci a táto záležitosť bola zadefinovaná ako jedna z hlavných nových od európskeho rozmeru. Som si istá, že to prispieje k tomu, čo sme hovorili už predtým a to, že to zvýši dôveru európskych občanov v Európsku úniu. V Polsku sme viedli konzultácie s Európskou komisiou a podporili sme väčšinu podmienok, ktoré sú potrebné na začatie iniciatívy. A od samotného začiatku sme podporili tieto podmienky. Väčšinu podmienok sme podporili. Boli to podmienky, ktoré sa týkali vekovej hranice, ľudí, ktorí budú môcť podpisovať žiadosť alebo iniciatívu. Podporili sme aj podmienky, ktoré sa týkajú načasovania, ale Mohli by sme zájsť ešte ďalej, pokiaľ ide o vekovú hranicu. Mohli by sme hovoriť aj o občanov, ktorí sú mladší ako 18 rokov. Takisto som chcel povedať, že v polskom právnom systéme máme podobnú koncepciu občianskej iniciatívy. 100 tisíc občanov môže podporiť vypracovanie návrhu zákona, alebo si môže vyžiadať vypracovanie nového zákona, je to nový nástroj a nemáme s ním zatiaľ ešte veľmi veľa skúseností. Zatiaľ iba niekoľko takých iniciatív sa bralo do úvahy, je to úplná novinka. A práve prebieha práca na návrhu zákona, ktorý vznikol z iniciatívy polských občanov. A dúfame, že toho bude viac v budúcnosti, pretože podľa nás je to skvelý nápad a skvelý spôsob, ako sa aj bližšie k európskym občanom. Ďakujem veľmi pekne. Takže pochopila som to tak, že vy máte podobnú iniciatívu v Polsku 100 tisíc občanov a nie 300 tisíc občanov. Dobre, to je čerstvá eh, perspektíva. A teraz pán Debianky z Portugalska. Ďakujem pekne, pani predsednička. Otázka Európskej občianskej iniciatívy je otázka, ktorú sme veľmi privítali v Portugalsku. Hovorili sme o tom veľmi podrobne, hovorili sme o všetkých výhodách a nevýhodách. podpredseda komisie pán Ševčovič viedol diskusiu na túto tému. Došlo k výmene názorov a v portugalskom parlamente sa, uskutočnil aj seminár. Potom sa hodnotil tento návrh e, vo výbore pre ústavnoprávne záležitosti a vo výbore pre európske záležitosti v našom parlamente. Samozrejme, že tu boli rôzne názory, veď nakoniec v našom parlamente je zastúpených 6 politických strán a bolo prekvapením, že sme sa plne zhodli na jednom zo základných prvkov tohto návrhu. Portugalský parlament, obidva tie výbory, ktoré som spomenul, teda ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti, boli bez výhrad za celý návrh, ktorý vyšiel od parlamentu a rady. Aj tak si myslím, že by bolo dobré, keby v priebehu rozpravy boli vyjadrené aj viaceré stanoviská. Bola tu výhrada ktorá sa týkala toho, čo dnes spomínal pán Lamasur a viacerí poslanci u nás podporili toto stanovisko. Ide o potrebu kontrolovať prípustnosť iniciatívy, e, predovšetkým e, veľkého počtu podpisov, 100 tisíc alebo 300 tisíc, čo e, by mohlo trošku aj narušiť očakávania občanov, keď sa nazbiera taký obrovský počet podpisov. Hoci si uvedomujem, aké to prináša potenciálne výhody, vzhľadom na to, čo nám Maro Ševčovič povedal dnes popoludní, keď hovoril o možnosti odvolať sa proti rozhodnutiu. Chcel by som povedať, že tie výhrady, ktoré sa tu objavili, tiež treba mať na pamäti, keď budeme hodnotiť rizika, ktoré bude musieť komisia znášať, ak vydá negatívne rozhodnutie o prípustnosti. Takže nakoniec by som chcel povedať, že je mimoriadne dôležité, aby táto občianská iniciatíva vzhľadom na požiadavky reprezentatívnosti, tak táto občianská iniciatíva by mala byť základným krokom pri budovaní európskej totožnosti. Táto iniciatíva by teda nemala byť ohrozená nadmernou byrokraciou pri realizácii postupov, ktorými sa bude riadiť táto občianská iniciatíva a nemala by sa využívať ani ako príležitosť na vyjadrenie kritiky, predovšetkým k citlivej otázke prípustnosti. Ďakujem. A predseda, ďakujem. A teraz pán Bronc Európskeho parlamentu, žiadali ste o slovo. Ďakujem, pán predseda. občianské iniciatívy bude od začiatku až do konca eh, regulovať eh, komisia. Komisia bude overovať eh, návrhy v súlade s európskymi hodnotami. Môžete si hovoriť, čo len chcete, ale musí byť v súlade s našimi hodnotami. Bude sa vyžadovať 300 tisíc podpisov. To je v súlade s právomocami komisie a možno si bude vyžadovať až milión podpisov, pretože možno jednoducho odmietne konať, keď bude 300 tisíc podpisov. Ďalšia otázka, ktorú si musíme položiť, je, či opis občianská iniciatíva je správny. Podľa mňa ide o obyčajných občanov, ktorí nebudú mať v pozadí obrovské komerčné organizácie, a čakať, že takýchto milión podpisov sa pozbiera za 12 mesiacov, je utopia. Niekedy sa stane, že mocné obchodné záujmy budú prevažovať. Počuli sme slova e, demokracia, dokonca aj priama demokracia, ktoré sa dnes e, spomenuli v nepravdepodobnej V situácii, e, že niečo také e, sa stane, musíme e, vždy mať na pamäti hodnoty, pretože ako povedal pán Ševčovík, keď budeme stále myslieť iba na hodnoty, to nebude demokracia, ale demokratický centralizmus. Ďakujem.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 azt. Dobrý deň, ja som si veľmi pozorne vypočul túto diskusiu a zástupca komisie hovoril o tom, že stojí za to, aby sme napravili ten nedostatok demokracie. Pre mňa, pre právnika, ktorý sa špecializuje na ústavné otázky, je dôležité vedieť, prečo Európska únia vykonáva takéto kroky. To sú kroky, ktoré majú vlastne nahrádzať niečo iné. Prečo vy, poslanci Európskeho parlamentu, nemáte právo iniciatívy alebo právo prekladať návrhy, pretože poslanci Európskeho parlamentu sú predsa volení priamo zo strany občanov na to, aby oni, títo poslanci Európskeho parlamentu, obhajovali záujmy, rôznorodé záujmy e, člán, štátov Európskej únie v Európskom parlamente. A tieto záujmy by sa potom mali posilniť eh, aj legislatívnymi aktmi. Ja si myslím, že táto diskusia sa uberá nesprávnym smerom. Je dôležité, aby občania mali možnosť takýmto demokratickým nástrojom eh, zúčastňovať sa eh, demokracie na procese rozhodovaní, ale tento konkrétny nástroj podľa mňa sa neoberá správnym smerom. Je tu doložka o bezpečnosti. Sú isté bezpečnostné doložky, v tomto prípade, pretože Európska komisia nechce, aby touto občianskou iniciatívou sme skomplikovali život Európskej komisii. Tu napríklad ide o to, že niektoré iniciatívy sa zamietnú, ak nezodpovedajú európskym hodnotám. Ale kto rozhoduje o tom, ktoré iniciatívy sú v duchu európskych hodnot a ktoré nie? Toto je vyslovene zlomyselné. To sú rozhodnutia, ktoré sú svojvoľné na úrovni komisie. Myslím si, že demokracia je vtedy dôveryhodná, keď poslanci zvolenej inštitúcie, teda Európskeho parlamentu, v tomto prípade majú právo prekladať návrhy, aby to nebolo aby to nebolo iba monopolné právo Európskej komisie. Je to veľmi e, dlhodobá diskusia už. Ide tu aj o to, ako sme si to už vypočuli, tu sa nebojuje proti príčinám, iba sa snažíme nejakým spôsobom vysporiadať sa s následkami. Myslím si, že tento nástroj, o ktorom hovorí e, tento návrh, e, bude viesť k obrovskému e, navýšeniu byrokracie a myslím si, že Európska únia by bola vtedy demokratickejšia, ak aj tie kritickejšie občianske iniciatívy by sa dostali na stôl Európskej komisie a aby sa komisia nimi zaoberala, pretože ak sa nad tým zamyslíme, tak tu nejde o nič iné, iba o odstavenie istých hlasov. Ja pochádzam z krajiny, ktorej 40 rokov sme mali diktatúru. 40 rokov sme mali jednu jedinú politickú stranu a tá určovala, ktoré hodnoty boli správne a ktoré neboli správne. Toto smerovanie považujeme za zvážiteľné. Je potrebné isté, že posilňovať demokraciu a je vhodné zavádzať nástroj tohto druhu, pretože Lisabonská zmluva o ňom hovorí, ale napriek tomu sa domnievam, že poslanci Európskeho parlamentu by mali mať právo predkladať návrhy. Dnes dopoludnia sme hovorili o tom, e, prečo sú ľudia ľahostajní voči európskym veciam práve preto, pretože Európsky parlament aj na základe Lisabonskej zmluvy nie je schopný reagovať na želania občanov Európskej únie a zastupovať ich záujmy aj kultúru a namiesto toho sa vytvára Európsky superštát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Alekaros z Gréckého parlamentu. Thank you, Madam Chair. Uh... Ďakujem, pani predsednička. Grécky parlament a skupina pre európske záležitosti prejednala tento návrh a my máme pocit, že je v zásade vyvážený. A že je hlavne vyvážený, pokiaľ ide o formálne záležitosti, ktoré musia byť splnené. Aby sa takáto občianská iniciatíva dala vôbec spustiť. Napriek tomu máme takúto pripomienku. Ten text komisie alebo aspoň v očiach právnika, ktorý je zároveň aj politikom, je taký neutrálny. Je tam taká byrokratická neutralita, ktorú ani nevidie často v spoločnosti. Čo tým chcem povedať? Chcem povedať, že návrh komisie odkazuje vlastne na to, že občania môžu žiadať od komisie, aby predložila návrh riešiaci nejaký problém, lenže v praxi to bude zrejme vyzerať tak, že to bude iniciatíva občanov, ktorá však nedá komisii plnú flexibilitu, aby mohla vyriešiť ten problém tak, ako sa to budú prijať občania. Ale občania budú žiadať veľmi konkrétne veci, veľmi konkrétne právne úpravy. A pokiaľ tá občianská iniciatíva bude mať takúto podobu, tak e, komisia sa dostane do nasledujúceho problému. Komisia teda musí uznať, že ten návrh je prípustný a potom musí spustiť celý postup, ale môže navrhnúť riešenie iné, ako žiadajú občania. No a potom tu už vznikne problém. Pretože komisia využije iniciatívu občanov, aby dospela k výsledku, ktorý môže byť iný, ako si želajú občania. Takže to musíme nejako ošetriť. No a druhá vec, ktorá nám spôsobuje problémy, je zásadná vec a je veľmi známa vo všetkých našich právnych úpravách. ide o to, že všeobecné ustanovania sa môžu vykladať rôznym spôsobom a dajú sa aj využiť. A v tomto prípade, a hovorili to aj ostatní občania, komisia sa sama rozhodne, či uzná takýto návrh alebo nie a nikto to nemôže kontrolovať. No ja neviem. Nedalo by sa to nejako vyvážiť, tak aby sa to dalo kontrolovať? aby Európsky parlament mal kontrolu nad tým, prečo komisia môže alebo nemôže zamietnúť takýto návrh. No a posledná pripomienka vzhľadom na to, že sa dostávame do obdobia, v ktorom sa stále viac používa elektronická komunikácia. Prečo nemôže komisia nemôže poskytnúť webové na webovej stránke Európskej únie alebo na webovej stránke komisie priamo nejaký portál, kde by boli všetky tieto iniciatívy a kde by sa občania mohli informovať a kde by sa podpisy mohli zbierať. A zároveň by komisia vynovila technickú podporu takýmto iniciatívam. Ďakujem. Predseda, dobre, teraz má slovo ďalší eh, rečník. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Podpredseda Ševčovič už povedal, že občania budú mať právo iniciatívy podľa Lisabonskej zmluvy. Ale ja musím povedať, že ja mám svoje pochybnosti o tomto návrhu, pretože mám dojem, že celý tento návrh v zásade vychádza z modelov mimovládnych organizácií, odborových zväzov, sociálnych partnerov, ale pre obyčajných občanov myšlienka, že budú podporovať nejakú iniciatívu, bude v praxi pre nich veľmi zložitá. Napríklad tá myšlienka, že musí mať tretinu členských štátov, ktoré budú zastúpené v nejakej iniciatíve. Bolo tu viac návrhov na zníženie tohto počtu štátov. Majme štvrtinu alebo petinu týchto štátov. A mám pocit, že štvrtina by mal byť e, dobrý počet. E, toto je počet, ktorý môžu aj poslanci Európskeho parlamentu podporiť. No a keď znížime tento prach, aj tak je tu ešte obrovská byrokracia, ktorá sa tu vyžaduje, keď treba napríklad overovať podpisy a e, chrániť osobné údaje. Samozrejme, ochrana osobných údajov je otázka, ktorá nás znepokoje. No a potom je tu ešte tá otázka prípustnosti podpisov. Ide tu o myšlienku, že európske hodnoty musia byť v jadre návrhu. Vyzerá to tak, že komisia môže odmietnúť oblasti, v ktorých vôbec nechce robiť nejaké iniciatívy. Napríklad, keď ide o otázku vstupu Turecka do Európskej únie, pretože to je otázka, kde občania majú iné stanovisko ako oficiálna Európa. Zdá sa, že tieto témy budú tabu, takže rozprávate tu o európskych hodnotách, aby ste vytvorili akúsi populistickú atmosféru. No ale to by mohlo viesť k iniciatívam, ktoré budú zrušené hneď v zárodku. E, vidím, že tu bude ideologická skúška, e, či iniciatíva je v súlade s hodnotami Európskej únie. To by sa mohlo robiť niekedy na začiatku, ale nevidím to nikde v texte. Hovoríte o 300 tisíc podpisoch alebo možno o 100 tisíc podpisoch niekde v strede dokumentu, ale keby sa tá kontrola robila hneď v čase registrácie, teda pokiaľ ide o tie základné hodnoty, tak potom neskôr, keď budete mať 100 tisíc alebo 300 tisíc podpisov, bude rozhodovať o tom, či komisia je vôbec schopná konať v rámci tejto iniciatívy. Tu budú vlastne dve úrovne kontroly prípustnosti. Komisia by mala dva mesiace podľa tohto návrhu na vyjadrenie prípustnosti návrhu. A viem si predstaviť, že v tomto štádiu sa nebudú veľmi zbierať podpisy, pretože nebude občania mať jasno v tom, či sa tá iniciatíva vyhlási za prípustnú alebo nie. A v rámci tohto dvojmesačného obdobia, ktoré má komisia na to, aby sa vyjadrala prípustnosti, nemohlo by sa to nejako zosladiť s tými 12 mesiacmi na zber podpisov? To je iba taký návrh. Dáre. Quindi... Ospravedlňujem sa, mám záväzky niekde inde, ktorým sa nemôžem vyhnúť, hovorí pán predseda a preto požiadam uh, podpredsedničku nášho výboru pani Gurmaj, aby ma nahradila a myslím si, že budeme môcť pokračovať rovnako svižne, ako sme pokračovali doteraz. A chcel by som tu uvítať pána Ševčoviča. Pozdraviť. E, pozdraví pána Ševčoviča, e, pani Macony, pána Šastela. A chcel by som požiadať e, pani Macony, aby urobila určité závery, keď sa celá táto rozpráva ukončí. Takže dovidenia. Ďakujem. A ja by som chcela vyjadriť svoju vďaku pán Stylanides. Ďakujem za slovo. Verím, že táto výrazná zmena, ktorej základom je Lisabonská zmluva, bez ohľadu na to, akú snahu e, vyvíjame, aby sme to E, skryli alebo zatajili, predsa len prijíma, pripomína to akúsi chvodzu po napätom povraze, pretože na jednej strane sa snažíme prekonať istý nedostatok demokracie, snažíme sa zabezpečiť, že e, občania musia mať pocit, že ich slovo zaváži v inštitúciách, ale na druhej strane tu hrozí isté nebezpečenstvo, ak si nedáme pozor na to, ako tieto postupy nastavíme, že by táto celá iniciatíva mohla byť e, zosmiešnená a že by sme tu e, vytvorili nejaký problém pre inštitucionálne štruktúry EÚ. Hovorilo sa tu veľa o istých rozporoch, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že je tu to riziko, že našich občanov sklameme ešte skôr, než pristúpime k práci. My sme v Európskom parlamente o tejto otázke dlhorokovali. Napokon my sme vám naše všeobecné stanovisko aj zaslali s tým, že sú tam isté drobné odchýlky v závislosti od jednotlivých politických strán. My tento návrh vnímame pozitívne, dokonca sme predložili aj niektoré konkrétne návrhy, ale chcel by som povedať jednu vec. V tom momente, ako sa spustí táto veľká práca, musíme si byť e, úplne istí tým, že ten e, akrobat na tom lane nespadne, čo znamená, že musíme byť dobre pripravení. Tu by som chcel povedať dve veci, ktoré považujem za dôležité. Poprvé, nie je možné, aby komisia bola orgán, ktorý je kontrolovaný, ale zároveň kontroluje, aby tu nebol niekto ďalší, kto by mohol zasiahnuť, pretože to by nebolo dostatočne demokratické. A po druhé, teraz sa obmedzujem len na tie veci, na ktorých sme sa dohodli. Myslím si, že tie ďalšie veci sú v tomto momente druhotné. Pokiaľ návrh Európskeho parlamentu, podľa ktorého by mal byť zriedený istý výbor či rada múdrych, e, ktorá by posudzovala, či je návrh priateľný alebo nie, tak si myslím, že by to všetko malo e, prebehnúť veľmi rýchlo, že ten postup by mal byť veľmi krátky, pretože v opačnom prípade by mohli európsky občania nadobudnúť dojem, že sa to cenzuruje niekde z hora a že oni nemajú reálnu možnosť vstúpiť do tohto procesu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Marisas parlamentu. Eesti arutati... Ďakujem. Estonský parlament takisto rokoval o tejto Európskej občianskej iniciatíve a takisto estonský parlament a vláda tomu venovali pozornosť. Ministerstvo vlády, eh, prepače, ministerstvo spravodlivosti Eh, vypracovalo stanovisko. Ja som zastupovala zelených, ale na túto diskusiu som nebola prizvaná a preto môžem povedať, že moja politická strana nesúhlasí so všetkým, čo bolo v Estonsku rozhodnuté a ja osobne takisto nesúhlasím eh, so všetkým, ehm, čo eh, obsahuje oficiálne stanovisko Estonska. Tu by som chcela povedať niečo, o čom sa doteraz nehovorilo. Estonský parlament zaslal komisii list, ktorom uviedol, že podporujeme konkrétne požiadavky e, tých osôb, ktoré predkladajú Európsku občiansku iniciatívu a že je potrebné splniť požiadavku prípustnosti a dôveryhodnosti osôb a partnerov predkladajúcich túto iniciatívu. Takisto je potrebné dokázať, e, akým spôsobom sa má iniciatíva financovať, odkiaľ pochádzajú peniaze. Pokiaľ ide o samotné podpisy a ich počet, Estonská vláda sa domnieva, že 6 mesiacov by malo stačiť na získanie všetkých podpisov, ale strana, ktorú ja zastupujem, e, túto lehotu nepodporuje, pretože nie je reálne. reálna. Náš parlament eh, eh, rokoval o tejto otázke v rámci výboru pre európske záležitosti a tento výbor vyhlásil, že by sme nemali súhlasiť s tým, že jedna tretina alebo jedna štvrtina členských štátov sa musí zapojiť. My si myslíme, že by sa mala zapojiť väčšina členských štátov. To znamená, že v Estonsku musíme túto diskusiu ešte otvoriť, pretože zostáva veľa nedoriešených otázok. Ďakujem. Eh, chcela by som sa poďakovať všetkým účastníkom za veľmi zaujímavú diskusiu. Je to veľmi eh, dobrá ukážka toho, ako by mal fungovať e, tento pomerne nezvyklý nástroj. Vypočuli sme si názory predstaviteľov Európskeho parlamentu, národných parlamentov a európskych inštitúcií. Čo hovorí zmluva? Zmluva hovorí o Eh, jednom milióne, milióne občanov, hovorí o významnom počte členských štátov, hovorí takisto o tom, že eh, sú tu eh, rozhodovacie právomoci príslušnej inštitúcie. Toto je východisko pre ďalší postup. A pokiaľ ide o stanovovanie nejakých prahov, tieto je potrebné podrobiť veľmi prísnemu preskúmaniu. Skutočnosť, že v zmluve sú zahrnuté takéto prahy, podľa mňa e, prehlbuje zraniteľnosť tohto nástroja. E, keby sa e, tento nástroj používal v príliš širokom meradle, mohla by sa znižiť jeho vážnosť, ale my si myslíme, že toto je jedinečný proces, ktorý by mal viesť k určitým výsledkom. E, toto je e, vec, ktorou ja predstúpim späť pred belgický parlament. Ďalšia vec, ktorú by som e, chcela podporiť, to je to, čo sa tu povedalo o byrokracii. Myslím, že to je vec, ktorej čelíme vo všetkých národných e, hlavných mestách. E, uvedomujeme si ho, ale myslím si, že treba uh, tomto smere čo najlepšie použiť moderné elektronické médiá. Ako povedal pán komisár, musíme sa pozerať do budúcnosti, musíme sa pripraviť na nové možnosti a hlavne, pokiaľ ide o mladých ľudí, tu som si vypočula, čo povedala pani Wallis, skutočne si možno položiť otázku, prečo vlastne musí byť určený takýto prach. A toto je ďalšia myšlienka, o ktorej budem e, uvažovať a ktorú si beriem za sebou. Ďakujem. E, o slovo sa prihlásil kolega z Polského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Panie przewodniczący, šanovní państwo, rozważają... Pani predsednička, dámy a páni, k otázke legislatívnej iniciatívy európskych občanov mám otázku. Môže jeden milión ľudí mať väčšiu právomoc než volení zástupcovia ľudu, to znamená poslanci? V tejto etape je tento právny nástroj pomerne um, bez zuby, pretože parlament má uh, malé právomoci v porovnaní s Európskou komisiou a možno povedať, že až na rozpočtové právomoci sú legislatívne právomoci Európskeho parlamentu zanedbateľné, ak ich porovnávame s právomocami Európskej komisie. To znamená, že ak uh, použijeme občianskú iniciatívu ako cestu k príjmaniu zákonov a potom necháme Európsku komisiu, aby sa rozhodla, či táto občianská iniciatíva e, bude e, dôvodom na to, aby sama prijala legislatívnu iniciatívu, tak potom by sme sa mohli ocitnúť v tej pasci, že jediným rozhodovateľom bude Európska komisia, pretože komisia bude rozhodovať o tom, či je daná iniciatíva v súlade s európskymi eh, hodnotami alebo nie a či spadá pod právomoc Európskej únie. Ja si myslím, že to by mohlo navodiť nedostatočnú legitímnosť Európskej komisie vo vzťahu k e, parlamentu, pretože Európsky parlament e, je priamo volený a mal by mať viac legislatívnych právomocí než Európska komisia. Ďalšia otázka súvisí so znižením vekovej hranice. Ja som proti tomu, aby sa veková hranica stanovila na 16 rokov. Objavila sa tu otázka, či by sa mala vôbec zaviesť veková hranica. A ak nie, tak e, umožníme 13-ročným deťom podpisovať iniciatívu. Ja si myslím, že by sme nemali zajsť až tak ďaleko, pretože keby sme nemali takúto vekovú hranicu, tak by e, tu mohol e, vystupovať ktokoľvek, ale tá e, veková hranica má e, je spojená s istým psychologickým momentom a síce je to teoretická otázka, ale e, týka sa otázky socializácie ako aj výchovy detí a je pomerne prirodzené predpokladať, že osoba môže vo veku 18 rokov prijímať zodpovedné rozhodnutia a je e, menej ľahko manipulovateľná na rozdiel od mladších osôb, ktoré môžu byť ovplyvnené e, politickými stranami. Mladí ľudia sú zvyčajne veľmi emocionálni a sú tvárni a dosť často sa môžu stať e, obeťou myšlienok, ktoré nie sú veľmi hodnotné. E, e, ďakujem veľmi pekne. Máme ešte asi pol hodinku, predpokladám. V prvom rade by som chcela odovzdať slovo pánovi komisárovi Ševčovičovi a potom vás poprosím, aby ste ešte vystúpili s ďalšími pripomienkami a potom dáme e, slovo aj spravodajcom a e, spravodajkyni. E, toto, sú, toto je naša predstava, ako by sme mali využiť zvyšný čas, ale hneď teraz by som chcela odovzdať slovo podpredsedovi a takisto poprosím a chcem povedať polskému kolegovi, že skutočne sa snažíme e, dosiahnuť potrebnú rovnováhu. Myslím si, že e, Európsky parlament má výrazné právomoci a slovo má Maroš Šepčovič. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať belgickej kolegyni, ktorá nám e, povedala, čo, e, o čo tu ide. 1 milión osôb, výrazný počet členských štátov a e, iniciatíva sa môže predložiť komisii len v prípade, že komisia má právomoc e, príjmať legislatívu v danej oblasti. Čiže toto sú hranice a rámec, ktoré sú dané a v iných oblastiach a za iných okolností nebude možné e, vyhovieť e, občianským iniciatívam, pretože sa to všetko musí obmedziť len na oblasti, kde má komisia právomoc. Teraz, pokiaľ pokiaľ ide o otázky týkajúce sa finančného bremena a overovania. Nám ide o to, aby e, riešenie pre členské štáty bolo čo najmenej zaťažujúce. Preto ponecháme rozhodnutie o tom, aké metódy sú najvhodnejšie na samotné členské štáty. A to sa týka aj spôsobu overovania podpisov. Komisia e, nebude stanovovať, ako by sa to malo robiť e, a preto sme vyhlasili, že to bude úplne v poriadku, pokiaľ budú členské štáty robiť náhodné kontroly, čo znamená, že skontrolujú len menší počet e, podpisov, aby overili ich dôveryhodnosť, nám to bude stačiť, ale je potrebné, aby sa nejakým spôsobom zabezpečilo overovanie tak, aby sa maximálne e, obmedzila administratívna náročnosť. Pokiaľ ide o pani Bruny a ďalších e, týkajúce sa prípustnosti, e, tu si myslím, že vo svojom úvodnom príhovore som vysvetlil, aké dôležité je, aby sme nevytvorili takú platformu, ktorá by sa využila na nesprávne ciele. Tu by som nadviazal na to, čo povedal pán Bronza, pán Gardimady. Kto bude rozhodnovať o tom, čo sú európske hodnoty a čo sú sovietské hodnoty? Môžem vám povedať, že e, že e, európske hodnoty sú veľmi odlišné od sovietských hodnot a myslím si, že väčšina členov tohto parlamentu veľmi dobre vie, aký je rozdiel medzi e, európskymi a sovietskými hodnotami. Napokon máme tu, e, máme tu dohovor o ľudských právach a Ehm, vieme, že nie je veľmi ťažké určiť, aké sú európske hodnoty a ktoré eh, hodnoty im nezodpovedajú. Ale keby boli nejaké pochybnosti, že komisia zneužíva svoje stanovisko pri príjmaní rozhodnutia o tom, či zaregistrovať alebo nezaregistrovať iniciatívu, vždy bude možnosť podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na Európskom súdnom dvore, pokiaľ rovnako ako proti akým akýmkoľvek ďalším rozhodnutiam Európskej komisie. Toto je veľmi e, dobrá, dobrý systém zabezpečenia rovnováhy a možnosti overovať e, tieto e, občianskej iniciatívy. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Alvarez, čo urobí komisia s touto iniciatívou? Ja si myslím, že pán Lamasur veľmi jasne povedal, že v tejto konkrétnej súvislosti sa bude komisia správa tak, ako keby dostala legislatívne uznesenie od Európskeho parlamentu. Musíme túto iniciatívu vnímať ako veľmi dôležitú, ale zároveň ako iniciatívu, ktorá e, e, formuluje program, e, Komisia si musí zachovať svoje právo iniciatívy, ale musíme počúvať aj občanov, ale musíme rešpektovať zmluvy, musíme rešpektovať inštitucionálne usporiadanie a musíme e, takisto e, rešpektovať to, že pokiaľ sa na nás obratia občania, tak buď urobíme nejaké zmeny v legislatíve, alebo nebudeme vôbec reagovať. Môžu totiž existovať niektoré občianské iniciatívy, ktoré síce získajú milión podpisov, budú v rámci právomoci komisie, ale komisia nebude konať. Ak sa bude napríklad konať, e, e, týkať e, táto iniciatíva otázok, ako sú niektoré aspekty životného prostredia, či materskej dovolenky a tak ďalej. E, myslím si, že je veľmi dobrý dôvod, prečo má v tomto smere komisia legislatívny monopol. A to, či sa komisia stane najdôležitejším hráčom a jediným zákonodarcom v tomto konkrétnom procese, odpoveď je nie, pretože my máme len návrh, e, predložiť návrh a potom samozrejme nasleduje taká rozprava, aké sme svedkami dnes, tak v Európskom parlamente, ako aj v Rade, to znamená medzi členskými štátmi, ktoré cieľom bude povedať, či podporujú daný legislatívny návrh ale samotnými zákonodarcami je Európsky parlament a Rada, ktorí príjmú konečné rozhodnutie, pokiaľ sa naše, e, náš návrh pretaví do podoby nariadenia. A pokiaľ ide o to, čo povedal pán Klas z Európskeho parlamentu a pán Stili, Stiliadis e, v súvislosti s obavami o ochranu osobných údajov. Aj tu sa snažíme nájsť najlepšie riešenie Myslím si, že na jednej strane všetci súhlasíme s tým, že je potrebné sem zahrnúť eh, Eh, zber podpisov online. V opečnom prípade by tento nástroj nebol moderný, ale v tom momente, ako máme elektronický zber podpisov, tak tu nastupujú veľké obavy súvisiace s ochranou osobných údajov. Toto je veľmi citlivá otázka eh, pretože by mohli byť tieto údaje zneužité. Z toho dôvodu budeme veľmi opatrne eh, navrhovať spôsob spracovania osobných údajov. Samozrejme, bude sa to robiť v súčinnosti s Európskym úradom na ochranu osobných údajov a samozrejme sem vstúpi aj zodpovednosť organizátorov tejto akcie, ktorí budú zbierať e, podpisy a musia byť zodpovední aj za e, ochranu. Ale tu musíme rešpektovať vnútroštátnu legislatívu, pretože v niektorých krajinách túto oblasť upravuje občianské právo, inde trestné právo, čiže bude to vecou e, vnútroštátneho práva, ako sa bude táto otázka riešiť, ale pochopiteľne ochrana osobných údajov je veľmi dôležitá. Pani Ersan z Estonska hovorila o informáciách týkajúcich sa organizátorov, prečo ich zahrnúť. Je to veľmi dôležité z hľadiska transparentnosti. Ide o pomerne jednoduchý formulár, kde sa uvádza, kto sú organizátori, aký je cieľ iniciatívy a samozrejme, akým spôsobom je financovaná, pretože myslím, že to bol pán Klas, ktorý povedal, že nechceme mať taký nástroj, ktorý budú využívať iba organizované politické strany, veľké MVO alebo odbory. Je potrebné, aby sa tento nástroj používal ako nástroj pre občanov a je treba, aby sme vedeli, kto sú organizátori, ako je iniciatíva financovaná, pretože si musíme byť istí, že za organizátormi sa nes- skrývajú nejaké lobistické skupiny a toto je veľmi dôležitý demokratický nástroj pre naše diskusie v rámci EÚ a z toho dôvodu si musíme byť úplne istí, že sa rešpektuje požiadavka transparentnosti a že sú k dispozícii všetky potrebné údaje, aby sme mali jasnú predstavu o tom, aký je účel tejto iniciatívy a kto sú jej organizátori. E, pokiaľ ide o vekovú hranicu pre kolegu z Polska, vidíme, že aj v tomto smere existujú rozporúplné názory. Vy máte veľmi, e, veľmi také výrazné predstavy, pokiaľ ide o zniženie veku a zapojenie mladé generácie, ale vy si osobne myslíte, že by sme mali vychádzať z veku plno, eh, kedy, kedy osoby e, nadobudnú plnoletosť a e, v takomto prípade by sa skutočne oveľa ľahšie e, kontrolovalo, e, ktoré osoby dosiahli e, vek, kedy môžu hlasovať a tak a e, v, tento vek v Rakúsku je 16 rokov, ale v ostatných členských štátoch je 18 rokov. Ale som si istá, istý, že toto je jeden z bodov, o ktorých sa bude hovoriť aj v budúcnosti. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, pán komisár Šepčovič. A teraz dostáva slovo pán Rod na záverečné poznámky. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Predsa sa len ukázalo, že je tu pár rozdielných názorov a preto chcem okamžite zaujať stanovisko najprv. E, pokiaľ ide o to minimálny počet členských štátov, e, chcel by som poprosiť, aby predsa sa len overila možnosť zníženia tohto počtu už sme poukázali na byrokratické prekážky a nemyslím si, že sa dá o európskej iniciatíve hovoriť len vtedy, keď sa občania z väčšiny členských štátov pripoja k tejto iniciatíve. Myslím si, že je rovnako dôležité, aby významný počet členských štátov sa podielal na iniciatíve, ale Podľa mňa je dôležité aj to, aby sa významný počet občanov príslušných štátov podiel na iniciatíve. Ja by som to príliš nekomplikovať. Pokiaľ ide o druhú otázku, e, tak e, to overovanie prípustnosti by sa malo robiť na začiatku celého postupu. Predsa len sa ukázalo u kolegov, že to sklamanie by bolo veľmi veľké, e, keby sa to overovanie prípustnosti robilo až v neskôrškom štádiu. A keď sa, keby sa až v neskôršom e, štádiu ukázalo, že iniciatíva nemôže byť úspešná, pretože nezodpovedá zásadám Lisabonskej zmluvy. No a potom, pokiaľ ide o rozhodnutie komisie, keby sa dalo overiť ešte Európskym súdnym dvorom ako u poslednej inštancie. Nuž musím povedať, že aj tá právna stránka by sa mala zachovať a Európsky súdny e, dvor by bol tou správnou inštitúciou. Pokiaľ ide o vekovú hranicu, e, možno by tam bol kompromis pre iné oblasti sa nevieme dohodnúť. Prečo sa to neprenechá národným štátom. Sú krajiny, kde už v 16 rokoch môžu mladí ľudia voliť. Vo väčšine krajín je to 18 rokov alebo 21 rokov, ale myslím si, že tu by sme sa mali utiahnuť k tomu, čo hovoria tradície v jednotlivých národných štátoch a tejto iniciatívy sme nemali dávať celoeurópsky význam. A na záver by som sa dať jasne najavo, že keď má byť iniciatíva úspešná, tak potrebujeme určitú mieru záväznosti. Európska komisia sa podľa mňa nemôže stiahnuť z toho, že bude mať monopol na iniciatívu ale musí podporovateľom iniciatívy objasniť, čo sa presne stane s tou iniciatívou. A to znamená, že aj ostatné orgány ako Európsky parlament by mali byť zapojené do tejto činnosti. A na záver e, by som chcel srdečne poprosiť, ja neviem, či e, komisár alebo e, predstaviteľ rady už niečo k tomuto vyjadril. Lisabonská zmluva platí už vyše roka. A my hovoríme o dôležitej časti Lisabonskej zmluvy. Preto je o to dôležitejšie, aby sme starostlivo overili, ako to bude, ale nezabúdajte, že musíme dospieť k úspešnému záveru a je dôležité, aby táto občianská iniciatíva vstúpila do platnosti čo najskôr, aby aj občania sa mohli ťažiť. Ďakujem veľmi pekne a musím povedať, že máme šťastie, že pán Šastel ostal tu, pretože tu boli aj nejaké otázky, ktoré sa týkali uh, rady, takže ho požiadam, aby odpovedal. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade by som uh, chcel ospravedlniť eh, pána štátneho tajomníka, ktorý musel odísť kvôli iným povinnostiam. Pán eh, komisár Ševčovič veľmi výrečne odpovedal na všetky otázky. Už tu naozaj toho zostáva len málo, ale možno by som sa mal zamerať na jeden bod, pretože tento sa týka konkrétnejšieho členského štátu a to, členských štátov a to je overovanie osobných údajov. Eh, v tomto smere eh, sa povedalo, že je potrebné vyhnúť sa byrokratizácii, že je potrebné ten systém urobiť čo najjednoduchší. A skutočne toto je vec, kde má rovnaký názor aj rada a ako povedal pán komisár, je potrebné nájsť systém, ktorý je čo najpružnejší. Ale Predsa by som chcel pripomenúť, že členské štáty tu majú osobitnú zodpovednosť, e, pretože e, majú povinnosť e, uskutočniť overovanie týchto údajov. A myslím si, že e, je správne, ak poviem, že je potrebné zabezpečiť dôveryhodnosť tohto nástroja tak, e, aby sa tá kontrola vykonávala dostatočne seriózne. E, navyše musí byť táto kontrola aj pomerne rýchla, aby sa celá procedúra príliš nenaťahovala a aby to netrvalo celé mesiace, kým sa uskutoční táto, toto overovanie. Preto sme v rámci rady vypracovali k návrhu prílohu, kde sa vychádza zo špecifik jednotlivých národných legislatív a pre jednotlivé štáty sa uvádzajú konkrétne údaje, ktoré sa majú špecifikovať. Samozrejme, my si želáme, aby ten systém bol čo najmenej e, náročný, ale zároveň pre členské štáty tu ide otázku veľmi e, závažnú. Môžem povedať, že diskusia o tejto otázke v rámci rady nebola vôbec ľahká e, prebiehala väčšinou v rámci španielského predsedníctva, ale dospeli sme k návrhu, ktorý je teraz na stole a veríme, že bude možné sa e, tohto riešenia pridržiavať. Ďakujem a ako som povedala teraz, je dobrá príležitosť na to, aby sme dali možnosť spravodajcom e, a spolu s pánom eh, Lamasurom zrejme uvedú svoje eh, záverečné eh, vyjadrenia, potom ja to všetko zhrniem, ale nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička, ja by som chcel zdôrazniť hlavne jednu vec, a ako to v podstate povedal aj pán komisár Šepčovič a pán predseda rady, oni už odpovedali na mnohé z položených otázok. Ja by som sa Eh, im chcel poďakovať za ich účasť, za ich eh, prínos, za Eh, a chcel by som sa poďakovať aj členom národných parlamentov. Teraz by som chcel eh, zdôrazniť eh, ich úlohu v celom tomto postupe. Musíme si uvedomiť, a ja si myslím, že z našej diskusie to jasne vyplynulo, že v tom momente, ako sa dohodneme na znení tohto nariadenia, politickým cieľom je urobiť tak do konca tohto roka, ja si myslím, že tieto naše pozície pozície sú e, si natoľko podobné, že si myslím, že tento cieľ je e, reálny, ale to neznamená, že od 1. januára 2011 budeme môcť túto iniciatívu aj realizovať, pretože budeme e, na to potrebovať aj vnútroštátne právne úpravy. Sú, sú, je to niečo podobné ako problém ochrany osobných údajov, pretože pretože nariadenie síce platí pre všetky členské štáty, ale tieto si musia prijať svoje vykonávacie predpisy. Nariadenie ustanovuje rôzne e, normy, ktoré platia síce pre všetky členské štáty, ale tieto si musia prijať vlastné vykonávacie predpisy a to sa týka aj zberu podpisov v prípade tohto nariadenia. Bude to samozrejme do istej miery závisieť závisieť od obsahu tohto nariadenia a samozrejme aj od vnútroštátnej legislatívy daného štátu, pretože v niektorých štátoch e, bude môcť vykonávacie predpisy e, vy, prijať výkonná moc. E, my vo Francúzsku to robíme prostredníctvom dekretov, ale niekde bude potrebné, aby sa prijal príslušný národný zákon. A preto budú do toho musieť vstúpiť národné parlamenty. A samozrejme, tieto kroky budú musia byť zároveň rýchle a čo najúčinnejšie. To znamená, že národné parlamenty budú zohrávať rozhodujúcu úlohu pri budovaní tohto systému. Druhá úloha, ktorú budú môcť par- národné parlamenty zohrávať, pokiaľ si e, to budú želať, je nielen e, právna, ale aj politická otázka. Ide totiž o to, aby sa e, vypracovali monitorovacie e, mechanizmy e, týchto iniciatív. E, keď sa získa istý počet podpisov, tak môže sa stať, že komisia povie, že nebude v tejto veci konať, ale predsa len to svedčí o tom, že je to vec, e, ktorá ľudí znepokojuje a národné parlamenty to nemôžu ignorovať. Takže my si budeme aj naďalej vymieňať názory na tieto veci, pretože skúsenosti nám ukážu, že bude celý rad iniciatív, ktoré sa budú týkať oblasti, ktoré spadajú pod vzdielanú právomoc komisie a členských štátov. A keď e, výjdu občania s takouto iniciatívou, treba predpokladať, že je to eh, ich opravnená obava a že je potrebné, aby aj na európskej úrovni bola zaujatá istá reakcia. Buď eh, na úrovni komisie, e, e, e, Európskeho parlamentu, ale aj na úrovni národných parlamentov. Ja sa teším, že sme sa takto stretli. Dúfam, že budeme aj naďalej v, kontakte, v kontakte a že budeme tento postup zachovávať v záujme našich občanov. Ďakujem. Ďakujem, Alen been said this afternoon, and I think it has been very useful for all of us as a group of rapporteurs. Ďakujem pekne. Myslím si, že je užitočné vypočuť si eh, všetky názory, ktoré tu zazneli v diskusii. Rada by, rada by som vypichla možno jeden. Ja ako podpredsednička tohto parlamentu, ehm, keďže tu zaznelo viacero vyjadrení, ktoré sa overali tým smerom, že Európsky parlament alebo ostatné parlamenty Ehm, tento proces oslabuje. Rada by som sa vrátila k tomu, čo povedal pán komisár Ševčovič v úvode. V dôsledku Lisabonskej zmluvy Výťazmi je Európsky parlament, národné parlamenty a občania Európy. Toto sú e, tí traja výťazí, pretože tieto subjekty nadobudli nové právomoci a to si musíme uvedomiť. E, ja som e, presvedčená o tom, keďže som sa zúčastňovala rokovaní eh, o tom, ako naše inštitúcie budú v budúcnosti spolupracovať, že Európsky parlament eh, je posilnený, eh, čo sa týka jeho práva iniciatívy a tiež spôsobu, ako komisia bude na to reagovať. A boli by sme radi, keby sa tento argument odzrkadlil aj v reakcii na tento nový nástroj občianskej iniciatívy. Parlament má právo na reakciu na svoju vlastnú iniciatívu e, do troch mesiacov. E, zrejme to bude rovnaký časový rámec, aký sa dá očakávať v tejto občianskej iniciatíve. Parlament má právo, aby komisia predložila návrh v priebehu roka v dôsledku jeho iniciatívy a ak nie, parlament má právo vedieť, prečo nie. Občania budú mať právo e, rovnakého druhu, a ako tu už zaznelo z úst Alana a ostatných, ak tomu tak nebude, politické hnutie aj na európskej úrovni a celkom iste aj na národnej úrovni bude znamenať, že ešte stále sa budú veci hýbať vpred. To znamená, že nič sa nestratí, žiadne úsilie sa nestratí. Je teda na nás, aby sme pracovali spoločne, ale myšlienka, že e, tieto nástroje oslabujú Európsky parlament, eh, je niečo, čo je mi cudzie a nesúhlasím s tým a som presvedčená, že všetci sme vďaka tomuto silnejší, aj parlamenty, aj občania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme tu jednu z našich najefektívnejších podpredsedníčiek parlamentu. Budeme sa snažiť byť rovnako efektívna. A teraz eh, má slovo Rolf. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť vo svojom materinskom jazyku na záver. Takmer všetci ostatní rečníci taktiež hovorili vo svojom materinskom jazyku. E, veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že to môžem povedať v mene všetkých spravodajcov. Ďakujem za túto veľmi plodnú a zaujímavú diskusiu. Mm, myslím, že by nebolo teraz vôbec reálne vyjadriť sa k všetkým argumentom, ktoré tu zazneli. E, už e, sa tu spomenuli reakcie na viaceré otázky. Ostatné necháme zatiaľ otvorené. Na záver by som rád vypichol niekoľko zásadných vecí. Chceme dosiahnuť vytvorenie nástroja pre občanov. To je to, čo chceme dosiahnuť. Pán Brons napríklad hovoril o tom, že európske e, firmy sa budú vďaka tomu registrovať niekde inde. To môžem úplne teraz vylúčiť. Ide tu výlučne o to, aby tento nástroj bol pre občanov, a nie aby sa firmy e, mohli registrovať ako občianská iniciatíva. Mm, okrem toho by som chcel zdôrazniť, že e, stanovisko súdneho dvora sa bude e, sústredovať iba na právne a formálne aspekty, nie na politické aspekty. Je to ešte stále na komisii, či sa tej ktorej iniciatívy ujme alebo nie. My budeme sledovať to, aby sa vytvoril taký postup, ktorý bude znamenať, že iniciátori budú mať pocit, že ich iniciatíva je zohľadnená, že sa ich hlas počúva a že ju niekto nevyhodí iba do koša. A na tomto chceme práve spolupracovať a toto je e, v našom záujme. Tretia vec, ktorú by som rád um, ešte pripomenul, ešte ak dovolíte, e, maličkosť. Chceme už hneď v úvode preverovať dôveryhodnosť, ale chceme odňať komisii tlak, aby musela už v samotnom úvode odpovedať na všetky právne otázky, ktoré súvisia s tou, ktorou iniciatívou tá previerka v úvode bude znamenať iba, či je to v súlade s, so zameraním Európskej únie, či komisia vôbec má v záujme preveriť takýto návrh, či to nie je eh, hrubo proti hodnotám Európskej únie, či e, to nie je e, zneužitím e, základných hodnôt a tak ďalej. Toto budú také tie základné otázky, ktoré bude potrebné vyriešiť a potom to záväzné preverenie bude nasledovať až v záverečnom štádiu. Ešte posledná vec, ktorú by som rád pripomenul, ktorú považujem za veľmi dôležitú. Ja som si vypočul všetky vaše vyjadrenia a poznáme aj stanoviska eh, vlád členských štátov, musím povedať, eh, že eh, v niektorých prípadoch sú tam dosť dramatické rozdiely. Súvisí to aj s tým, koho sa pýtame a na čo sa pýtame. Vlády členských štátov napríklad museli odpovedať na to, aké dokumenty potrebujete na to, aby ste preverili identitu tých, ktorí podpisujú takúto iniciatívu. A potom príslušné oddelenia na ministerstve odpovedali, že potrebujeme občianský preukaz, cestovný pás, polovnícky preukaz a tak ďalej. Tento zoznam sa bude potom eh, prezentovať ako príloha dokumentu komisie. Ďalej eh, otázka znie, aká je situácia v súčasných občianských iniciatívach, čo sa tam preveruje. A vo väčšine prípadov eh, tieto dokumenty sa ani nepožadujú. A odrazu teraz vlády členských štátov tvrdia, že budú potrebovať takúto, takýto doklad totožnosti v prípade Európskej občianskej iniciatívy spravidla e, stačí, ak občan podpíše akúkoľvek petíciu a uvedie tam meno, adresu a podpis. E, na tomto ešte budeme musieť pracovať, pretože by sme boli veľmi neradi, ak by sme vytvorili nástroj e, pre občanov a na európskej úrovni by tento nástroj bol o mnoho byrokratickejší ako na národnej úrovni. A teraz vlastne národné štáty prichádzajú s takýmito Um, požiadavkami naviac, ktoré zaťažujú tento nástroj a my z Európskeho poradu nevidíme potrebu takéhoto dodatočného overovania totožnosti. Je potrebné rokovať s vládami členských štátov, je potrebné um, na úrovni rady viesť trialóg, uh, aby sme dočiahli tie detaily, je potrebné rokovať uh, aj s vašimi vládami, či by sme to nemohli uh, vyriešiť nejako praktickejšie, aby sme boli bližšie k občanov aj v tomto smere. Ďakujem pekne a ako som prislúbila, sme veľmi potešení, že tu máme predsedničku výboru pre petície. Nech sa páči, pani Macony, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani Gurmaj, ja by som rada poďakovala všetkým kolegom a taktiež predsedovi vášho výboru, pánovi Kacinimu, za to, že no, sa dohodol s výborom eh, pre petície eh, na spôsobe, ako pristúpime k tomuto spoločnému postupu, ktorý sa týka oboch výborov. Eh, boli sme svetkami veľmi zaujímavej rozpravy a myslím, že že sme si vypočuli potvrdenie hodnoty tejto našej iniciatívy, že stojí za to spolupracovať aj s výborom AFKO. Máme svoje e, právomoci v tomto štádiu tohto postupu. Chcela som si vypočuť aj stanoviská jednotlivých národných parlamentov a dopočula som sa z ich úst, že tu došlo dosť e, k zásadnej zmene tohto nového práva, ktoré dávame do rúk našim európskym občanom. Môžeme skonštatovať e, všeobecný súhlas. Tu je len o zastúpenie európskych inštitúcií, ale aj pre zastúpenie európskych národných parlamentov. Pardon. E, tie rozdielnosti v názoroch, e, ktoré tu zazneli v diskusii, majú isté, že rovnakú legitimnosť ako ostatné a hovorili o skutočne legitímnych nedostatkoch, ale ide tu o to, aby sme si uvedomili, že máme rozdielne politické názory. Mali by sme sa snažiť čo najplnejšej miere splniť tie požiadavky, tak aby občania mali možnosť podielať sa na živote európskych inštitúcií. To znamená, aby občania mohli byť, tak povediať, spoluzákonodarcom v istom zmysle. Niektoré témy a názory um, sa stotožňujú s mojimi. A rada by som teraz vypichla niekoľko z nich. Čo sa týka časového harmonogramu, myslím, že tu sa jasne ukázalo, že všetci eh, požadujú, aby sa čo najskôr uzavrel celý tento proces. Občania už e, dosť dlho čakajú na e, záverečné rozhodnutie a veľmi ťažko sa vysvetľuje, prečo takto zdlhavo začíname až s aplikáciou Lisabonskej zmluvy. Spravodajcovia nám predložili veľmi angažovaný e, časový harmonogram, ktorý znamená dosť veľký nával práce najmä pre nich, ale myslím si, že z pohľadu celkového kontextu a tiež vzhľadom na spoluprácu s radou eh, si myslím, že sa nám podarí dodržať tento časový harmonogram. Mimochodom, súhlasím aj s tým, čo uviedli spravodajcovia eh, z výboru AFKO a z výboru pre petície. Boli tu isté rozdielnosti, čo sa týka vekovej hranice alebo úlohy komisie a výboru pre petície v samotnom postupe, ale som si istá, že sa nám podarí prekonať tieto nedostatky. Body, ku ktorým by som sa ešte rada vyjadrila, Rada by som ešte teraz vyzvala všetkých zúčastnených k ďalším diskusiám a úvahám. Ide tu v podstate o otázku prípustnosti, e, tomuto sa vyjadrovali viacerí rečníci. Je potrebné dosiahnuť, aby, aby sme schválili čo najjednoduchší postup. Ale taktiež je potrebné, aby kritéria prípustnosti a to chcem zdôrazniť, e, kritéria prístupnosti, prípustnosti musia byť stanovené tak, aby bolo čo najjasnejšie, kto má nárok sa uchádzať a kto nie, aby, sme, e, aby sa rozplynuli všetky pochybnosti. Zazneli tu konkrétne návrhy a síce, že v štádiu preverovania prípustnosti by sme mali zvážiť aj možné vyhodnotenie, aj keď e, celkový počet zhromaždených e, podpisov ešte nie je na úrovni e, toho minima, ktoré sa požaduje. To znamená, je potrebné zhromaždiť milión podpisov, ale to sa bude zohľadňovať až keď samotný cieľ a prípustnosť tejto iniciatívy je prípustný alebo nie. E, musíme to však preverovať už v skoršom štádiu, tým totiž sa zabránime zbytočnej práci. E, o toto by sme sa mali naozaj snažiť. E, z obsahového hľadiska by bolo podľa mňa rozumné preveriť úlohu výboru pre petície. Druhá a posledná otázka. Tu ide o fázu ktoré budeme nadvezovať na tie úvodné kroky. Tu zrejme budú mať spravodajcovia najviac práce a aj ostatní rečníci, ktorí sa vyjadrili. Komisia tu bude musieť reagovať na iniciatívu, ktorá prešla zeli týmto e, konaním a komisia označí za prípustnú, čo potom bude komisia robiť, či komisia samotná rozhodne iba, alebo či začne e, proces diskusie či komisia e, zrealizuje túto diskusiu vo forme verejného vypočutia, alebo či je potrebná podpora parlamentu v tomto smere. Ja sa domnievam, že e, by výbor pre petície mal zahrávať dôležitú hru v tomto smere, pretože už tradične vo svojej podstate je hlasom občanov. Mali by sme sa venovať otázke, do akej miery e, bude relevantné relevantná možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu komisie. Musíme e, teraz čo najpresnejšie posúdiť, ktoré prvky v prípade negatívneho rozhodnutia komisie by dávali e, danému subjektu nárok odvolať sa voči nemu. A posledná vec ešte stále hovorím o tom následnom štádiu sledovania ďalších krokov. Viacerí rečníci hovorili o tom, že občianská iniciatíva môže sa prekrývať čiastočne s petíciami. Okrem toho tu zaznela hypotéza, že môže sa stať, že občianská iniciatíva nebude splňať potrebné kritériá, že môže prejsť na úroveň klasickej petície. To myslím si, že by nemalo byť pre nás priateľné. Mali by sme takémuto prípadu zabrániť. Môže to totiž to oslabiť alebo celkovo narušiť fungovanie tohto veľmi užitočného nástroja. Petície sú možnosťou pre občanov odvolať sa, obrátiť sa na európske inštitúcie v prípade porušenia európskej legislatívy a poukázať na takéto porušenie. To znamená neregulérne konanie a správanie členských štátov, ale občianská iniciatíva naproti tomu je legislatívnou iniciatívou. umožňuje občanom podielať sa na legislatívnej činnosti Európskeho parlamentu. To je niečo úplne iné ako to, čím sa zaoberáme v výbore pre petície bežne. Podľa mňa je dôležité zamyslieť sa na všetkými týmito bodmi. Chcem poďakovať všetkým za ich prácu a usilovnosť, najmä spravodajcom, ktorým sa podarilo tento veľmi silný tím um, zefektívniť. Um, ehm, Isté nie je jednoduché zjednotiť činnosť eh, toľkých mnohých spravodajcov, ale po uh, toľkých mesiacoch práce myslím, že bolo správne vymenovať takýto silný tím spravodajcov, pretože odvedli vynikajúcu prácu. Ďakujem pekne, pani eh, predsednička výboru pre petície. Ehm, myslím si, že je prínosné, že e, takéhoto týmu sa zúčastnili aj ženy a je e, určite nie náhodou, že tento tým bol preto aj takýto efektívny. Ak dovolíte, ešte dve pripomienky z mojej strany. Zaznelo tu, že Európska únia je iba akýmsi tieňovým aparátom a nie skutočnou inštitúciou, E, tu si dovolím nesúhlasiť. Isté, že vychádza sa z toho, že tento nástroj e, sa e, nebude dať zneužiť. Mohlo by dokonca dôjsť tomu, že sa to stane vôbec najdemokratickejším nástrojom Európskej únie. Väčšina rečníkov sa zhodla v tom, že je potrebné, aby tento nástroj bol čo najprístupnejší občanom, aby sa zachovala ochrana osobných údajov a že musíme zabrániť akékoľvek frustrácia znechuteniu tak, aby sme preverovali už v úvodnom štádiu, ak dovolíte, teraz budem pokračovať v angličtine, boli by sme radi, keby sme e, boli svetkami čo najväčšieho počtu európskych občianských iniciatív, tak aby občania mali možnosť využiť túto novú príležitosť v plnej miere. Ako viete, vytvorenie tohto nástroja, aby, tak aby fungoval, to je dlh, ktorý máme ešte stále voči našim občanom a preto si myslím, že spoločne Rada, Komisia a Parlament e, sú v tomto konkrétnom prípade e, schopné dokázať, že vďaka ich spolupráci je takýto vynikajúci výsledok pre občanov. E, my sa budeme zo všetkých sa snažiť, aby tento nástroj bol k dispozícii čo najskôr. A teraz je na národných parlamentoch a na vládach členských štátov, ako rýchlo budeme schopní pokračovať. Ten dôvod, prečo sme vôbec zorganizovali tento, um, túto spoločnú schôdzu pred 8. novembrom, ktorý je kľúčový v tomto smere, je, že chceme, aby ste nadviezali kontakt s vašimi vládami v členských štátoch, aby sa to všetko pretavilo aj do činov. Tieto slova um, v súčasnosti majú národné parlamenty dosť silné slovo v takýchto otázkach. Ja si myslím, že Európsky parlament a Európska komisia si už urobili v tomto smere e, dosť veľký kus svojej práce a budeme spolupracovať s národnými parlamentmi, pretože vy ste hlasmi týchto národných parlamentov a my potrebujeme počuť aj reakciu z vašich úst. Rada by som poďakovala všetkým tým, ktorí ostali ešte medzi nami, e, aj keď, keď sa pozriem, nie je nás už tu až tak veľa tí najstatočnejší ešte ostali. Pani predsednička ďakuje aj tlmočníkom. Rada by som tiež poďakovala aj oddeleniu Európskeho parlamentu pre kontakt s národnými parlamentmi. Isté nie je jednoduché e, zabezpečiť logistiku príchodu a pobytu e, zástupcov 27 národných parlamentov. Chcem poďakovať zástupcom aj výboru pre petície, výboru AFKO a som veľmi rada e, že mám po svojom boku až tri ženy za predsedníckým stolom, e, to je skutočne nevýdané. Dúfam, že to tak bude aj častejšie. Ďakujem všetkým za účasť. A teraz je to na nás, e, ako rýchlo sa nám podarí naplniť tento nástroj, ale vďaka tomu môžeme skutočne dať občanom nádej, aby verili v skutočnú demokraciu. Ďakujem všetkým a som e, veľmi rada, že sa stretnem s pánom komisárom aj v Nitre, že aj na Slovensku dokážeme občanom, že sa to dá a že to funguje. Yes. No, no.